Okay, we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Then... Ladies, gentlemen, colleagues. Vážené dámy a páni, už je viac ako 10 minút po 9. a máme pred sebou pomerne nabitý program. Takže skúsme začať. Dnešný program máte pred sebou. Navrhujem dve e, zmeny. Bod 18.24 by sa odročili na ďalšie stretnutie. Bod 18, to je správa o Číne. A pani spravodajkenia Desernes požiadala v súvislosti s bodom 24 a síce viacročný finančný rámec. E, e, to bolo e, bod 18, aj nový spravodajca požiadal to isté ohľadom bodu 24, viacročný finančný rámec. Ale aj napriek tomu, že dva body programu sa posunú, máme spolu 24 body vrátane výmeny názorov s komisárom Pascalom Amiom. Máme ešte vypočite za účasti pána komisára de Guchtu a máme workshop o akte. A máme ešte najvyššie e, stretnutie, stretnutie koordinátorov. A preto mali by sme si veľmi stražiť čas. Zápisnica nášho stretnutia zo dňa, e, teda z januára e, tiež máte a budeme zapisnicu považovať za prijatú, pokiaľ e, dokonca zasadnutie nedoručíte akékoľvek námietky. Ako je obvykle, tento výbor a jeho zasadnutie sa premieta prostredníctvom internetu s výnimkou zasadnutia koordinátorov za zatvorenými dverami. Ako zvyčajne dostali ste aj e, korespondenca a pokiaľ by ste mali záujem, môžete sa obratiť na e, sekretariat. A teraz e, ma upozornili, že máme tu nového člena zo skupiny SAD, pani Badie. Vítame vás. Mm, budete pôsobiť teraz e, v jednom z výborov parlamentu, ktorý e, má e, veľmi rozsiahlu agendu a je pre nás cťou, že máme vás tu. Takže prvý vecný bod. Súčasný stav rokovaní v rámci trialogu. jediný bod, kde sa podaril nejaký pokrok, a to nie je najdôležitejší, týka sa regulácie E, e, zmluvu o zahraničných investíciách. E, tu som spravodajca. Včera sme mali piatý trialog na rade, v priestoroch rady. Mám pre vás dobrú správu, i keď musím sa vyjadrovať zatiaľ opatrne. To bol prvý trialog počas dánskeho predsedníctva a poprvýkrát rada prejavila určitú pružnosť a pripravenosť e, o kompromis, na kompromis, prepáčte, s parlamentom. Predložili sme návrh e, e, pred niekoľkými týždňami a rada prvýkrát nereagovala negatívne. Dohodli sme sa, že požiadame komisiu, aby e, e, sa dala e, do kontaktu s, príliš, s radou a pokusila sa o priateľný kompromis, o návrh, ktorý by bol priateľný ako kompromis. Nemáme zatiaľ ešte termín ďalšieho trialogu a som presvedčený, keď zatiaľ opatrne presvedčený, že tentokrát e, môže dôjsť e, v tejto agende k pozitívnemu e, posunu. Bod programu 5. Monitoring aktivity monitorovacej skupiny. odkedy sme sa stretli naposledy, sa vytvorili e, viaceré monitorovacie skupiny Vrátanie oblasti Mercosur. E, stálym spravodajcom je Jean Lukas Schuster, neprítomný. Ďalej Stredná e, Amerika, Pablo Standa je stálym spravodajcom, nie je tu prítomný ale pokiaľ e, viem, e, pani Gorie by ho mohla zastúpiť. Gracias, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Ja teraz budem hovoriť za pána kolegu Pavla Corbu, ktorý ma poprosil, aby som dnes do poludnia v krátkosti predstavila to, čo sa, e, sme sa včera dohodli, 2. januára sa, 20. januára pardon, sa konalo druhé stretnutie pozorovateľskej skupiny pre Európsku úniu a Strednú Ameriku a boli zastúpení uh, veľvyslanci zo šiestich krajín Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama a časť z nich e, bol, teda bol e, tam aj pán kolega Zorba, boli tam tieňoví spravodajcovia, ako aj zástupcovia jednotlivých politických skupín. A pán kolega Zorba na začiatku upozornil na to, že e, táto spolupráca má veľký politický a hospodársky význam a takisto, že tu máme o partner, že tu máme e, partnerskú dohodu. Hovorilo sa samozrejme o partnerských aspekt, aspektoch a dopade na rozvoj našich vzťahov. Veľvyslanci eh, z týchto krajín, predovšetkým veľvyslanci z Kostariky, hovorili o eh, rovnakých témach, potvrdili toto hodnotenie a hovorili predovšetkým o integračnej schopnosti svojich krajín. Obidve strany prejavili veľký zájem o časový harmonogram a očakávajú že táto dohoda vstúpi rýchlo do platnosti. Počítať sa, že v máji sa dohoda podpíše a následne bude dohodu schvaľovať parlament. Neočakávajú sa žiadne problémy s ratifikáciou v príslušných krajinách a očakáva sa, že štvrtá časť, to je tá e, obchodná časť tohto dokumentu, tejto e, dohody sa už bude uplatňovať e, v provizóriu. Následne sa bude ratifikovať dohoda a potom tá, <clears throat> treba povedať, že tá obchodná časť predstavuje celý rad výhod, keď sa otvoria obidva trhy navzájom. No a v neposlednom miere, v neposlednej miere bolo zdôraznené, že táto dohoda je veľmi prospešná pre obidve strany a prináša celý rad obchodných výhod a je príkladom a vzorom pre ďalšie regióny. Ďakujem. Chcem využiť e, príležitosť a povedať niekoľko slov o tých monitorovacích skupinách, ktoré už boli vytvorené, kde došlo k určitým e, pohybom. E, Spojené štáty, tu som stálym spravodajcom ja, mal som stretnutie s výborom pre vonkajšieho obchodu, vonkajšie vzťahy americkej obchodnej komory, e, e, skupinou predstaví z Európskej únie a boli so mnou e, Chcel by som informovať členov skupiny o tom, čo hovorili zástupcovia amerického biznesu v Európe. Ekvadora boli dve ustanovujúce stretnutie. sa tiež konalo pán Šulc ešte neprišiel, ten je stálym spravodajcom. Dostal som informácie, že Martin Kazák by chcel povedať niekoľko slov o ich monitorovacej skupine, takže máte slovo. Ďakujem, pán kolega, milí kolegovia. Mali sme prvé stretnutie monitorovacej skupiny pre vzťahy e, s Japonskom Diskutovali sme o organizačných otázkach, rozhodli sme sa, že sa budeme stretovať 4 krát ročne, budeme pozovať zainteresované strany, predstaviteľov e, amerického, e, japonského veľvyslanectva, e, občianskej spoločnosti, biznisu. Kolega z komisie veľmi úprimne a komplexne nás informoval o pokroku rokovaní a o výsledkoch, ku ktorom parlament by mal prieť uznesenie ešte pred summitom s e, Japonskom e, v prvej polovici tohto roku. Toto uznesenie by malo vyjadrovať stanovisko parlamentu ohľadom toho, či treba rozbehnúť rokovanie o, o zóne slob- voľného obchodu. Pokiaľ ide o rozsah e, ambícií týchto rokovaní, ktoré sa majú ukončiť do konca marca, pretože Japonsko trvá na rýchlom uzavretí E, v súvislosti s našou e, dohodou s Kor- e, Koreou a katastrofou v roku 2011. Prvý materiál bol zverejnený v oktobri 2011. Týkalo sa to, týkalo sa to trvalo držatného rozvoja obstarávania. Skupina na vysokej úrovni, ako sme sa dozvedeli, našla riešenie v tejto oblasti a takisto aj dohoda o, medzivoľadná dohoda o e, obstarávanie pre, e, um, umožnila prekonať e, konflikt ohľadom železničnej dopravy v Japonsku. Budeme naďalej sa stretovať na účely monitoringu, aby sme sledovali pokrok v oblasti stanovenia rozsahu posobnosti budúcich zmluv. A podľa všetkého máte pocit, že výsledok tejto práce bude kladný Áno, pýtali sme sa komisie, ako e, hodnotí e, pokrok a komisia je mierne optimistická. Veľmi diplomaticky ste sa vyjadrili. Ďakujem pekne. Bod programu 6. Obchodné aspekty východného partnerstva. Je to e, správa z vlastnej iniciatívy e, na strane nášho výboru. Máme tu návrh správy pana spravodajcu Miloslava Ransdorfa. Ako viete, Európska únia teraz rokuje o sociačných zmluvách e, s väčšinou našich východných partnerov. A tieto dohody budú obsahovať aj časť venovanú obchodu E, pôjde o vytvorenie komplexnej e, zóny voľného obchodu medzi Úniou e, a príslušnými krajinami. Návrh správy máte pred sebou a teraz oslovím autora, kolegu Miroslava Ramsdorfa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem ospravedlniť. Táto správa sa ukázala ako trochu dlhšia, ako je zvykom, ale predpokladám, že táto záležitosť je veľmi dôležitá pre rozvoj obchodných vzťahov s východnými partnermi. Musím povedať, že ehm, možno, že niektorí kolegovia nevedia, že východné partnerstvo zahrňa 6 štátov, ktoré patria e, k oblasti východného e, partnerstva. To je Ukrajina, Bielorusko, Moldovsko, Gruzínsko, Arménsko, a Azerbajdžan. To sú veľmi e, odlišné krajiny. Aj ekonomická situácia v týchto krajinách nie je rovnaká. E, rokovanie o sesačných dohodách medzi Úniou a všetkými východnými partnermi e, pokračuje s výnimkou Bieloruska. Ďalej vysvetľujem rozdiel medzi jednotlivými štátmi Asociačné dohody budú zahrňať veľmi dôležité aj obchodné e, dohody. Našom konečným cieľom je vytvorenie e, prehlbenej komplexnej zóny obchodu a to znamená nielen postupne odborovania colných e, sadzieb, ale aj aproximáciu s európskym aký. A to by malo viesť e, k zrušeniu e, netarifných prekážok obchodu. A teraz e, k jednotlivým štátom východného partnerstva. Ukrajina. Rokovania o prehlbenej zmluvy po technickej stránke boli uzavreté minulý rok. Asociačná dohoda však ešte nebola podpísaná, pretože Európska únie nesúhlasí s vnútropolitickou situáciou na Ukrajine. Domnievam sa, že obchodná dohoda by nemala byť zajacom politických komplikácií, prípadne obmedzení a vo svojej správe odporúčam zvážiť dočasné uplatnenie takéto prehlbenej dohody o voľnom obchode. Prehlbenie nášho vzájomného obchodu zvýši prosperitu a posilní stabilitu na Ukrajine a preto prispieje k potrebným politickým pohybom. Existuje obrovský ekonomický potenciál, ktorý by sa mohol využiť na strane Európskej únie Napríklad počas e, e, ostatnej cesty na, Ukrajiny, na Ukrajinu som navštívil jeden obrovský podnik v Dnepropetrovsku, ktorý e, vyrába strely, kde v minulosti pracovalo 60 tisíc ľudí, v súčasnosti iba tisíc, To je moderný, veľmi dobre vybavený podnik, ktorý v súčasnosti nemá výrobný program. To by sme mohli podporiť na strane únie. A teraz Gruzinsko a Moldovsk, Moldavsko. Títo dva štáty v minulosti e, boli súčasťou týchto e, rokovaní o komplexnej prehlbenej zóne voľného e, obchodu. Rokovanie by sa mali rozbehnúť počas nasledujúcich týždňov. Je dôležité, aby tieto krajiny pokračovali v hospodárskej a sociálnej reforme, aby mohli uzavrieť rokovania bez zbytočných prieťahov. Problém Moldavska je eh, najmä politické povahy. Ide o integritu územia, a eh, E, tohto štátu. Existujú ešte komplikácie vo vzťahu 14. armáde Ruskej federácie, ale tie už nie sú také významné ako v minulosti. Avšak e, problém e, územnej celistvosti ešte zostáva. To isté sa týka Gruzínska, pretože ústredná vláda má kontrolu iba nad hlavným územím krajiny. Gruzinsko však dosiahlo značný pokrok v niektorých oblastiach svojho hospodárstva v energetike, pretože získalo eh, úvery a začalo výstavbu menších eh, vodných elektrární. A teraz Gruzinsko vyváža eh, elektrickú energiu do susedných štátov. Takže určitý pokrok je tam viditeľný. Arménsko. Rada oznámila rozbehnutie rokovanie iba potom, ako som svoju správu e, zaslal na preklad. Príslušné časti správy bude preto potrebné mm, prepracovať, e, aby e, boli v zhode s novým stavom veci a dúfam, že moji vážení kolegovia z výboru mi pomôžu prepracovať túto časť tým, že predložia pozmeňujúce návrhy. Takže som pripravený e, rokovať e, o tejto časti a dúfam, že mi pomôžete. Chcel by som poukázať, že počas prvej výmeny názorov v decembri minulého roku komisia nás informovala, že e, rozbehnutie rokovaní o prehlbenom komplexnom voľnom úchode s Arménskom sa nemôže že tieto rokovania nemôžu e, sa začať veľmi rýchlo a dva mesiace na to e, sa e, rokovania rozbehli bez toho, aby náš výbor bol o tom vopred informovaný. A dúfam, že do budúcnosti komisia prejaví voči nám viac solidarity a že bude nás včas informovať náležitým spôsobom a bude sa deliť o informácie o svojej činnosti s tým, aby sme mohli reagovať na tieto dôležité veci aj vo svojej vlastnej činnosti. A teraz e, Azerbajdžan. To je trochu iný prípad, pretože v súčasnosti na Azerbajdžan pripadá asi 70 HDP krajín Kaukazu. 70 Čiže e, to je e, na Azerbajdžan prípada gro hospodárskej činnosti krajín tohto regiónu. A v krajine je pomerne rýchly e, hospodársky rast vďaka e, ropnému priemyslu. Po historickej dohode medzi Azerbajdžanom medzi azerbajdžanským štátom a väčšími ropnými spoločnosťami. Krajina e, pomerne rýchlo napreduje. Vo svojej správe vyzývam Azerbajdžan, aby diverzifikoval hospodárstvo, aby posilnil snahu o vstup do organizácií VTO. Je to predpokladom otvorenia rokovaní o, o zóne voľného obchodu medzi Úniou a Azerbajdžanom je tu e, e, veľký potenciál e, diversifikácie hospodárstva. Predstaviteľe Azerbajdžana vedia o tejto úlohe a začínajú v tomto smere pracovať. Najproblematickým štátom v mojej správe je Bielorusko. Veľmi dobre viete, že v tejto krajine sú politické problémy, ehm, problémy vo vzťahu medzi Úniou a Bieloruskom Únia e, sústavne kritizuje politické a hospodárske pomery v tejto krajine. Myslím si, že izolácia tejto krajiny nie je produktívna do budúcnosti, pretože sú tu iné hospodárske mm, subjekty, ktoré sú pripravené tam pôsobiť, to je Čína, arabské štáty a pre túto izoláciu sa ehm, vzdávame možnosti pôsobenia na tomto území. Ak e, sledujeme situáciu v Bielorusku objektívne, môžeme povedať, že Bielorusko je pomerne stabilným e, partnerom e, po hospodárskej a sociálnej stránke a že hospodárska situácia je tam lepšia ako v Ukrajine. Stále existujú veľké podniky, ktoré vyrábajú a vyvážajú svoju produkciu. Aj podobná morálka e, v Bielorusku je veľmi vysoká a preto je to ekonomicky stabilný partner. A preto odporúčam, aby sme sa viac angažovali e, v Bielorusku, aby sme nepokračovali e, v snahe o izoláciu. Pretože prostredníctvom hospodárskeho partnerstva dokážeme podporiť tradičné západoevropské hodnoty trhové štruktúry a dokonca aj e, rast strednej e, vrstvy v Bielorusku, čo by mohlo byť stabilizujúcim e, prvkom z hľadiska zvýšenia a posilnenia postavenia občianskej spoločnosti s tým, aby sme viac prispeli k politickým a sociálnym zmenám, ktoré tam očakávame. Vážení kolegovia, po arabskej jari v roku 2011 krajiny východného partnerstva sa dostali na vedľajšiu e, e, kolaj. Viac sa venujeme južnému e, susedstvu. Média, politickí predstavitelia zdôrazňujú svoj záujem o arabské štáty a v došlo k e, e, pomernému zanedbaniu krajín východného partnerstva. Podľa môjho názoru je to chyba. Prosperita a stabilita východného partnerstva a únie má kľúčový význam pre úniu. Máme dobré skúsenosti z minulosti. Zanedbované e, e, tejto časti Európy je totiž kontraproduktívne Mali by sme posilňovať obchodné vzťahy s krajinami východného partnerstva. Je obzvlášť dôležité aby sme aj vyvieli potrebnú politickú aktivitu v tomto smere. V návrhu svojej správy sa snažím E, venovať všetkým kľúčovým otázkam, ktoré sú spojené s obchodom. A dúfam, že to bude e, dobrým základom pre diskusiu. A teším sa aj na vaše príspevky, na e, nejaké nové pohľady, pozbudzujúce podnety. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Váš návrh správy je o mnoho rozsiahlejší ako spravidla tomu býva, ale nepochybne je to veľmi dôležitá správa. A význam tejto témy oprávňuje dĺžku správy. Obdržal som list, ktorý vám posuniem od poslanca ukrajinského parlamentu. Ide o poslanca radikálnej strany v tejto veci. Prepošlem vám ho. Pán Ransdorf Prepačte, ja som to zabudol spomenúť. Ide o pána Olecha Aliaška, ktorý je poslancom Ukrajinského parlamentu a vodcom radikálnej strany. A on vyjadril spokojnosť s touto správou. Predseda, prejdeme teraz k jedným spravodajcom. Pán Zalecký tu nie je, zdá sa. Pán Kutaš eh, za SAD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som eh, rád zablahoželal nášmu spravodajcovi k tejto správe. Možno správa je trochu dlhá, ale podľa mňa je rozsiahla a vyčerpávajúca, taktiež vyvážená. Tak ako už povedal spravodajca, udalosti v Severnej Afrike trošku posunuli pozornosť. A teraz e, sa venujeme našim južným partnerom, našim južným susedom, ale domnievam sa, že musíme zintenzívniť našu spoluprácu s východnými partnermi, pretože ich predsa nechceme zanedbávať v rámci našej politiky susedstva. Domnívam sa taktiež, že hlavným cieľom musí byť odstránenie chudoby iba tak sa nám podarí zabezpečiť stabilitu krajín v rámci východného partnerstva. Úsilie namerené na demokratizáciu súvisí so zlepšovaním životnej úrovne, s vytváraním silnej občianskej spoločnosti, s zabezpečením slobody tlače, s posilnením demokratických inštitúcií. Čo sa týka obchodných aspektov východného partnerstva, Plne podporujem to, čo povedal spravodajca v tom zmysle, že občianská spoločnosť môže zohrávať v tomto smere veľmi významnú úlohu z hľadiska dlhodobých výhod. Taktiež nesmieme zabúdať na význam, ktorý môže zohrávať trh Európskej únie pre našich východných partnerov. Keďže tu už eh, sme spomenuli Moldavsko, 47 vývozu z Moldavska prichádza do EÚ. Takže náš význam je naozaj veľmi výrazný v tomto smere. Ďalej by som rád ešte upozornil, a spomeniem to aj v pozmeňovacích návrhoch, eh, na to, že je potrebné do textu zapracovať aj kapitolu o udržateľnom vývoji. O udržateľnom rozvoji v rámci krajín východného partnerstva v súvislosti s týmito dohodami o voľnom obchode. To je všetko, čo som chcel v tejto chvíli povedať. Dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať so spravodajcom dobre a že výsledkom bude vynikajúca správa. Ďakujeme. Zdá sa, že tu nemáme žiadneho ďalšieho teného spravodajcu, preto prejdeme k ďalším rečníkom. Pán Keftelen, ďakujem. Zdalo sa mi, ako by som bol neviditeľný na chvíľu, lebo ste si ma vôbec nevšimli. Myslím, že predseda, mal som na mysli štandardných denných spravodajcov. Rečník pokračuje. Myslím, že je potrebné oceniť túto iniciatívu pána Razdorfa, najmä čo sa týka kapitol k jednotlivým krajinám, myslím, že to je veľmi užitočné doplnenie Isté, že chápem, že kapitola o Bielorusku je možno najproblematickejšia spomedzi všetkých eh, ostatných krajín v tomto regióne. Návrh správy podporuje bilaterálnu dohodu DCFTA v šiestich krajinách pre nás nedefinuje dostatočne ciele tejto hĺbkovej komplexnej dohody o voľnom obchode. Hovorí sa tu o prehlbenej hospodárskej integrácii, o regulačnej konvergencii, ale nedosahuje sa týmto, aby sme stanovili nejaké meradlo, ako budeme uznávať pokrok v tomto smere, ako budeme merať tento pokrok a kto bude rozhodovať o tom, či to stačí alebo nie. Jedna zo základných inšpirácií tejto správy bolo spoločné oznámenie komisie a vysoké predstaviteľky pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku. Ja som si to preštudoval a vidím, že Prvým cieľom, ktorý sa tu spomína, je prehlbenie demokracie. Uvádza sa tu presne fungujúca demokracia, dodržovanie ľudských práv a princípov právneho štátu sú základnými piliermi partnerstva EÚ a susedných krajín. Toto je teda hlavný cieľ. Ďalej, po druhé ide o zúženie kontaktu s občianskou spoločnosťou a to samozrejme pomôže naplňať aj ten prvý cieľ. Ale nevidím, že by sa to dostatočne odrkadlilo v správe, ktorú máme pred sebou. Nevidím, že by nám táto správa dávala nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme boli schopní vyhodnotiť pokrok v týchto krajinách z tohto pohľadu. Ešte by som rád dodal, že mnoho týchto východných krajín má také hospodárske štruktúry, ktoré je potrebné úplne preformovať, aby sme ich viac približili prioritám nášho trhu, trhu EÚ. A preto integrácia týchto krajín je veľmi ambicioznou úlohou. Bude to veľmi nákladné, a náročné umožniť krajinám v tomto regióne priblížiť sa k nám. Ale každé úsilie samozrejme si budeme veľmi ceniť. Teším sa, že budem ďalej prispievať obohateniu tejto správy. A to je v tejto chvíli všetko z mojej strany. Keď som vás počúval, spomenul som si, že táto správa sa orientuje skôr na obchodné aspekty tohto partnerstva, nie na aspekty zahraničnej politiky. Ďalej pani Idzikovská. Good morning. Thank ah, you. Yes. Thank you, chair. Dobré ráno všetkým. Ďakujem, pán predseda. Komisia oceňuje túto správu o obchodných aspektoch východného partnerstva. Domnievame sa, že táto správa je rozsiahla a pomenúva tie hlavné problémy, ktoré sú spojené s krajinami Východné partnerstvo v obchodnej oblasti. Obchod je dôležitým prvkom východného partnerstva. Zohráva dôležitú úlohu v dosahovaní cieľov východného partnerstva. Politické prepojenie a hospodárska integrácia s tým úzko súvisia. V... Vďaka tejto dohode DCFTA ponúkame našim východným susedom plný a neobmedzený prístup na trhy EÚ. To im pomôže posilniť vývoz, prilákať investície a zabezpečiť udržateľný rast. Na oplátku žiadame reformy, ktoré sú nevyhnutné preto, aby tieto krajiny mohli plne využívať eh, preferencie, ktoré im ponúkame. Komisia sa zavezuje dodržiavať agentu východného partnerstva my ju presadzujeme a v roku 2011 sme zaznamenali výrazný pokrok v tomto smere. Dohoda DCFTA s Ukrajinou je uzavretá. Teraz sa pracujeme na texte tejto dohody, na jej znení, ale prepojenie medzi dohodou o pridružení a touto hlbokovou a prehlbenou dohodovolnom obchode nie je sporný, preto je potrebné splniť isté predpoklady, aby Ukrajina mohla plne využívať výhody tejto dohody. Domnívame sa, že stanovisko EÚ v tomto smere by malo byť jednotné a v súlade s hodnotami EÚ voči svojim susedom aj v obchodnej politike. Čo sa týka Gruzínska a Moldavska, tieto krajiny už dosiahli výrazný pokrok v ich úsilí implementovať odporúčania, ktoré súvisí so začiatkom rokovaní o DCFTA. Členské štáty odobrili začiatok rokovaní na základe správy komisie, ktorú sme posunuli aj vášmu výboru a tam odporúčame začiatok rokovaní o DCFTA. Na rok 2012 sme si naplánovali intenzívne rokovania Máme v pláne zorganizovať 4 kola rokovaní a komisár de Gucht je práve teraz na návšteve týchto dvoch krajín, aby politicky spustil tieto rokovania. Prvé kolo sa očakáva koncom marca. Pokiaľ ide o Arménsko, to trošku zaostáva za Gruzínskom a Moldavskom. A Úzko sme spolupracovali s Arménskom koncom minulého roka. Vláda prijala veľmi ambiciózny plán konkrétnych opatrení, ktorý sa mal dotiahnuť do konca, do, roka 2000, do konca roka 2011 a podarilo sa dosiahnuť pokrok, ktorý si naplánovali 17. februára členské štáty na základe správy komisie, ktorú sme taktiež posunuli, rozhodli, že podporia spustenie rokovaní s Arménskom. Technické prípravné kroky teraz prebiehajú na to, aby sme mohli začať e, rokovania čo najskôr, ešte tento rok. Pokiaľ ide o ďalšie krajiny, dodržiavanie od EÚ a členstvo vo VTO sú kľúčovými prvkami podporu obchodných vzťahov s týmito krajinami. To znamená Azerbajdžan a Bielorusko. Azerbajdžan v súčasnosti nie je členom VTO, ale budeme sa naďalej snažiť posilňovať vzťahy s táto krajinou v kontexte rokovaní o dohode o pridružení a pokiaľ ide o Bielorusko, aj tu platia rovnaké podmienky, to znamená členstvo v VTO. A okrem toho Budúca preferenčná dohoda musí byť súčasťou dohody o pridružení. Ako viete, dohoda o pridružení e, sa zakladá e, na spoločných hodnotách. E, v tomto prípade, teda v prípade Bieloruska tomu tak zatiaľ nie je. Nemáme zatiaľ ešte spoločné hodnoty. Pre tieto krajiny je dôležité nezabúdať, že veľmi pozorne sledujeme vývoj v týchto krajinách a budeme eh, tak robiť aj naďalej v priebehu celého procesu rokovania. Budeme informovať aj váš výbor o priebehu týchto rokovaní. Ďakujeme pekne. Ešte spravodajca na len veľmi krátke reakcie, pretože ešte stále máme jeden bod na programe predtým, ako príde pán Pascal Lamy. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za všetky podnety kolegom aj zástupkyni komisie. Čo sa týka občianskej spoločnosti, to spomenuli obaja tieňoví spravodajcovia, aj pán Kutaš, aj pán Taylor. Domnievam sa, že je to naozaj kľúčový prvko, prvok celej stratégie posilnenie občianskej spoločnosti v, v východnej Európe a v jej približovaní k EÚ je naozaj kľúčové. Myslím, že isté metódy nie sú nákladné na podporu občianskej spoločnosti. Napríklad poprvé môžeme pomôcť týmto partnerom, aby u nich lepšie fungovala štátna správa. Toto súvisí s našimi štandardmi a tieto sa dajú veľmi ľahko zaviesť aj v týchto krajinách. A už existujú programy v niektorých susedných krajinách, ktoré toto podporujú, ale je potrebné zabezpečiť aj financovanie týchto projektov z EÚ. Domnievam sa, že tieto štruktúry štátnej správy sa dajú vylepšiť veľmi jednoducho a nie je to až tak e, finančne náročné. A taktiež, čo sa týka fungovania podnikateľskej sféry, aj tu sa dajú zavádzať progresívnejšie formy napríklad účtovníctva účtovnícke postupy v niektorých týchto krajinách východného partnerstva sú veľmi zaostalé a dali by sa jednoducho vylepšiť tým, že by sme poskytli našu odbornú pomoc a poradenstvo. Dúfam, že základným nástrojom bude podpora občianskej spoločnosti a strednej triedy v týchto krajinách a to dosiahneme predovšetkým prostredníctvom obchodu, obchodných vzťahov. Keď sme hovorili o otázkach ľudských práv, domnívam sa, že je to veľmi zdlhavé a myslím, že princípy právneho štátu, čo sa týka to sú na prvom mieste princípy právneho štátu podľa mňa majú väčšiu váhu ako zriadenie a podpora občianskej spoločnosti. Na základe dejiny skúseností nielen v, EU, v Európe, ale aj v celom svete toto môžeme skonštatovať. Ďakujem všetkým za pozornosť a dúfam, že mi pomôžete prispôsobiť túto správu a vylepšiť ju ešte pozmeňovacími návrhmi, pretože v prípade Arménska sme svedkami veľmi búrlivého vývoja. Po preklade tejto mojej správy ďakujeme pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 21. marca na poludne. Ďalej bod 7. Ide o e Európu, ktorá efektívne využíva zdroje. Ide o správu z vlastnej iniciatívy výboru Envy Preštudovali ste si návrh stanoviska eh, nášho spravodajcu, pána Salvadora Jakolínyho a dávam mu hneď slovo. Ďakujem. Budeme stručný. Už sme sa venovali tejto téme musíme zaujať stanovisko k tejto správe. Ide o veľmi významnú tému, pretože sa týka efektívneho využívania zdrojov. Je to nevyhnutné pre hospodársky rast, pre udržateľný rast našej ekonomík za využitia ekologických technológií na podporu konkurenceschopnosti nielen formou obchodných dohôd, ktoré splňajú požiadavky platné. Čo sa týka našich e, zahraničných vzťahov, musíme zohľadňovať aj aspekty služieb a životného prostredia. Týmto zaručíme, že životné prostredie sa podarí zachovať v duchu medzinárodnej spolupráce na základe rokovaní v rámci dohy. Domnívam sa, že čo sa týka tých colných a necolných prekážok obchodu, toto môže byť veľmi relevantné na pozadí týchto tém, pretože to predstavuje obrovské príležitosti v oblasti udržateľnosti a rozvoja. Ešte je tu priestor, kde môžeme veci zlepšovať. Musíme prepojiť politiku obchodu s politikou životného prostredia. Ešte, že môžeme uh, znižovať náklady a zlepšovať eh, výrobné postupy, ale je potrebné neustále zabezpečiť vysoké štandardy dodržiavania ochrany životného prostredia, ktoré sa musia stiahovať na všetky tovary a služby a to v súlade s tým, ako si to vyžaduje situácia. Je potrebné taktiež eh, venovať sa colným preferenciám tieto sa týkajú konkrétnych služieb a tovarov v oblasti životného prostredia. Môžu predstavovať e, významnú pridanú hodnotu, najmä v oblasti spolupráce s rozvojovými krajinami a súvisí to aj so stratégiou 2020. E Dalo by sa to iste vylepšiť tento dokument. Chcem vyzvať kolegov, aby neváhali a reagovali, aby mi predkladali svoje odporúčania. Tak... Takže načíname diskusiu s tenevými eh, spravodajcami, kolega Kutáš, pretože... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel, chcel zablahoželať pánovi kolegovi za vynikajúci návrh. No, A ja sa nazdávam, že pod podpora obchodu v environmentálne priateľných tovaroch a službách prispieje k trvalo držateľnému hospodárskému rastu spravodlivý, trvalo udržateľný mm, obchod musí byť e, základom našej obchodnej politiky a preto e, by tam návrh zapracovať ambiciozne mm, námety e, v tie dohody, ktoré už platia. Európska únia by mala byť napomocná pri vytvorení globálneho systému, ktoré bude e, spravodlivým spôsobom využívať globálne zdroje. Mali by sme dodržovať environmentálne e, normy aj v rámci VTO. V súčasnosti nemáme sústavný, konzistentný prístup v rámci VTO a dohodami e, podľa kiotského protokolu. A preto by som chcel prispieť k vášmu návrhu svojimi pozmeňujúcimi návrhmi a teším sa na e, plodnú spoluprácu s našim výborom, s týmto výborom. Ďakujem. Katrin Bierta, ďakujem pán predsedajúci. Áno, a ja sa pokúsim byť stručná. Chcela by som uvítať vyzdvihnúť e, e, toto stanovisko je dobré. Venujú sa e, viacerým veciam. V prvej časti, keď hovoríte o trvalom udržateľnom postupe, mali by sme to podľa mňa viac posilniť. V opačnom prípade nebudeme mať vôbec žiadny obchod. Mali by sme niečo povedať aj o potravinovej bezpečnosti pretože obchodovanie e, s e, prírodnými zdrojmi nezahrňa iba mm, nerastné suroviny. Napríklad e, e, prednedávnom e, sa rozbehla v rámci svetov veľmi zaujímavá štúdia ohľadom potravinovej bezpečnosti do budúcnosti a to bude ešte stále dôležitejšie. A kolegovia už hovorili o tom, že obchod musí byť spravodlivý E, trvalo udržateľný a musí dodržovať určité normy, ktoré očakávame od e, európskych podnikov v rámci obchodu. A naša, náš obchod by nemal braniť e, rozvojovým krajinám, aby rozvojili vlastný obchod, lebo príliš veľa hovoríme o surovinách. Taktiež by ma zaujímalo viac e, dôrazu na e, nové zelené technológie, pretože tu vznikajú e, netarifné prekážky obchodu a treba zabezpečiť také ustanovenia, ktoré máme aj v ostatných zmluvách o voľnom obchode. Mali, mali by sme si dávať pozor na to, aby takéto nové prekážky nebranili rozvoj najmä nových technológií a e, takisto ako Američania mali by sme akože platiť za to, čo hovoríme. Takže ďakujem pekne a ja budem uh, e, odlám predložiť sa návrhy. Helmut Schulz, GUE. Thank you, Mr. Chairman. I also want to... Ďakujem, pán predseda. A ja sa pokúsim vyjadriť sa stručne. Chcel by som nadviazať na poznámku Catherine. Povedala, že e, spravodlivý obchod musí byť trvalo udržateľný. Ja by som to ešte zdôraznil, že v opačnom prípade to nebude spravodlivý odbor. A v tomto smere vítam túto správu. Myslím si, že pán spravodaj sa oberá správnym smerom. Nepochybne však problém spočíva v detailoch. Ak hovoríme napríklad o e, e, tovaroch určených e, um, pre ekologickú oblasť, tovaroch a službách, musíme si všímať aj sociálnu realitu v podnikoch, ktoré vyrábajú takéto tovary alebo poskytujú služby. A to znamená, že náš priemysel v Nemecku je ovplyvnený aj globálnou konkurenciou a treba sa zamýšľať o tom, ako Únia by mohla prispieť k spravodlivomu obchodovaniu v tomto sektore. A najmä v bode 3, tam je e, e, e, kolo Rio plus 3. Vieme, že minulý týždeň sa v Nairobi konalo stretnutie ministrov, ktoré, ktorí sa pripravujú E, na toto kolo e, Medzinárodnej environmentálnej únie. To znamená, že mali by sme sa dívať aj do budúcnosti, nielen na to, čo sa podarilo uzavrieť. Pokiaľ ide o monitoring a informácie, v bode 5 by ste mali uviesť, že monitoring a informácie by sa mali stať súčasťou akejkoľvek dohody o environmentálnych e, hľadiskách a Chcel by som tiež povedať, že musíme pochopiť, že environmentálne a sociálne e, veci sa musia navzájom prepojiť, pretože ak spotrebitelia a výrobcovia e, ekologických výrobkov e, sa nepostavia z oči voči sociálnej realite, potom sa dostaneme nad ramec trvalo udržateľnej kapitoly Čiže sociálna e, e, zodpovednosť podnikov by sa mala tiež spomenúť v tomto bode. A napokon e, budem veľmi rád možnosti spolupracovať v tejto záležitosti s pánom spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz napokon posledný rečník. Ďakujem. Mimochodom, zeleným tieňom spravodajcom je môj kolega, ale využijem jeho poznámky. Alebo Džela, chceš? Čiže návrh stanoviska je takmer výlučne sústredený na otvorenie globálnych trhov na, e, pre environmentálne výrobky a služby. A pán spravodajca, veľmi dobre znamená, že to znamená, chápe, že to znamená otvorenie cudzích trhov pre náš vývoz. Ale čo tu podľa všetkého chýba, je druhá časť e, e, obchodu, teda dovozy rozmer Európskej únie ako e, kontinentu, ktoré najviac za, e, od dovozu energii. A pre zelených e, je to predovšetkým otázka inteligentnej celoeurópskej priemyselnej politiky. Jedno s druhým a ostatní rečníci hovorili o dôraze na trvalú udržateľnosť. Myslím si, že mali by sme odpojiť hospodársky rast od zvýšeného využívania zdrojov a mali by sme znižovať e, spotrebu, mali by sme e, sa braniť e, vytváraniu odpadu a mali by sme využívať recykláciu, zvyšovať normy kvality a dlhšie využívať existujúce výrobky. Radi budeme spolupracovať s pánom spravodajcom, budeme ponúkať určité námety, najmä v rámci e, obchodných zmluv, e, e, zvrchovanosti partnerov z hľadiska zdrojov, regulácií. Budeme podporovať snahu o podporu trvalo udržateľného obchodu vo vzťahu k zdrojom tretich krajín a požiadame komisiu, aby uplatnila opatrenia, ktoré zabezpečia dodržovanie sociálnych, environmentálnych a pracovnoprávnych noriem európskymi spoločnosťami, ktoré ťažia zdroje v tretich krajinách. A predtým, ako pán predseda mi pripomenie, že som vo výbere pre zahraničný obchod, podľa mňa je to dôležité. Nie je možné všetko kombinovať. Nemôžeme sa snažiť o trvalo držateľný obchod bez toho, aby sme e, neprebrali aj určitú podiel zodpovednosti. Ďakujem pekne. Maria. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa chcela opýtať, lebo je tu veľmi teplo a my chceme dlho žiť, takže možno by sme mohli tu v sále znížiť teplotu kúrenia. Áno, je tu skutočne teplo. Naozaj je to veľmi horúco. Poprosím eh, technikov, aby vyriešili eh, uvedený problém. A teraz veľmi stručne Pán Bosmans, e, predstaviteľ komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem e, pánovi spravodajcovi. E, vítame tento návrh stanoviska. A keďže tu odzneli viaceré pripomienky, myslím si, že diskusia bola veľmi vyvažená zvýšenie blahobytu obyvateľov zvyšuje tlak na zdroje a musíme riešiť problém nedostatku zdrojov. A chceme zabezpečiť účinné využívanie zdrojov vo všetkých aspektoch našej politiky. To zahrňa aj obchod. Zdôrazňujete e, e, význam e, environmentálnych tovarov a služieb, ustanovenie o trvalo obchode, takisto E, e, treba e, sa venovať tomu, aby účinné využívanie zdrojov sa týkalo všetkých odvetví, všetkých fóriem obchodu a celú, celej spoločnosti. V komisii budeme sa tomu venovať v rámci RIA plus 20. Bolo by dobre to spomenúť aj v správe a bo, viac už nebudem hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, pán spravodajca, nejaký je slovo záverom? Áno, pán predseda. Ja e, som samozrejme si vypočul všetkých, ktorí sa prihlásili do diskusie. Bolo to veľmi dobrá, bola to veľmi dobrá diskusia a e, ako sme už povedali, je to veľmi komplexná téma, ku ktorej máme a musíme nájsť teda taký jednotný prístup e, spoločne s komisiou. 8. marca je lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov a 27. marca by sme to chceli dať na hlasovanie. Ďakujem pekne. Takže termín podávania pozmeňujúcich návrhov je od 12. 8. marca. Ďakujem pekne. Bod programu 8 Pán Pascal Ami už je tu. Vítajte srdečne opätovne na zasadnutí nášho výboru. Prichádzate sem po 8. ministerskej konferencii v Ženeve. Bez toho by som vás snažil provokovať, ale v Ženeve prispievame k tomu, aby táto záležitosť sa dostala na vedľajšiu kolaj. To znamená, že e, na teraz kapacita VTO na tvorbu, e, čo sa týka tvorby pravidel, je pozastavená. Čo by ste mohli robiť vy a my, aby sme prekonali túto, e, aby sme sa dostali za slepej uličky? Takže máte slovo, Pascal. Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa vždy veľmi príjemné, že sa môžem sem vrátiť Pokúsim sa zodpovedať vašu otázku, ale dovolte, aby som e, e, k tomu pristúpil e, širšie. V širších súvislostiach ide o obrovské zmeny, ktorými prechádza svet počas ostatného obdobia. Samozrejme, tu vznikol veľký počet rozvojových krajín, ktoré e, v súčasnosti veľmi aktívne sa zúčastňujú e, obchodu e, denne vo svetovom hospodárstve a sú dôležité z hľadiska rozvojovej pomoci. Sme svetkami korekcií rastových modelov z posledného desaťročia. Všetci vieme, že tempo hospodárskeho rastu po celom svete sa spomaluje a krajiny Všetky krajiny hľadajú alternatívne zdroje hospodárskeho rastu, ktorý by mal byť trvalo udržateľnejší, aby mal vytvárať viac pracovných miest. Taktiež e, pozorujeme, a to e, sa zrkadľuje e, na globálnom, obchode, globálnom obchode, pozorujeme snahy o reguláciu finančného sektora, ktorý predtým bol výrazným spôsobom podregulovaný a to viedlo k súčasnej kríze. Všetky títo zásadné zmeny e, e, majú dopad na e, obchodný systém VTO. Rozvojové krajiny teraz sú aktívnejšie aj v rámci VTO a keď e, e, si všimneme legislatívnu funkciu VTO, a to je jediná funkcia VTO, iba jedna z funkcií, zistíme, že e, rozvojové kolo z Dohy je veľmi náročné z hľadiska snahy novej bilanci medzi právami a povinnosťami medzi e, vyspelými a rozvojovými krajinami s tým, aby e, všetci to vnímali ako spravodlivú bilanciu. A toto je e, dôvodom súčasnej slepej uličky, do ktorej sme sa dostali v tomto kole. A o chvíľu spomeniem aj alternatívne prístupy s tým, aby sme Mm, v čase, keď sa nedarí pokrok e, e, s veľkým balíčkom, aby sme predsa len sa pohli dopredu v iných oblastiach. Boli sme svedkami toho, že mnohí z našich e, najchodobnejších členov využívali obchod ako nástroj rozvoja vďaka aj iniciatívom, ako aj pomoc naučili obchodu. Veľmi veľkú pozornosť tomu venujeme aj my a mali by sme si dať pozor na to, aby táto kríza nepodkopala našu kolektívnu e, snahu pomôcť e, najchodobnejším krajinám e, vybudovať potrebný potenciál. A musím povedať, že Európska únia ako taká plus členské štáty si počínajú s prehľadnutím na svoje záväzky to isté pozorujeme aj v najnovšej správe komisie e, o obchode, e, hospodárskom raste a rozvoji. A tam poukazujeme na e, veľmi zaujímavé smery. Aj samotný obchod sa mení. Prečo? Pretože v súčasnosti obchod ide sa týka e, globálnych zmien hodnoty. Týka sa to e, navýšenia e, hodnoty dovozov, ktoré sa potom vyvažajú a obsahujú väčší podiel práce. A tieto globálne zmeny nás nutia, aby sme inak vyhodnocovali obchod. V súčasnosti stále merame toky, vývoz, dovoz za každým, keď tovar alebo služby prekračujú hranice. Avšak e, na základe toho e, vieme príliš e, málo o tom, ako obchod prispieva k hospodárskému rastu, vytváraniu pracovných miest alebo zniženiu chudoby. A dostávame veľmi nepresný obraz bilaterálnej nevyvážnosti obchodu v 21. storočí. Nemôžeme nadalej hodnotiť obchod na základe nástrojov 19. storočia, mali by sme e, to merať aj inými hodnotami. A preto som prišiel s iniciatívou, ktorú sme nazvali Vyrobené vo svete. Je to spoločná iniciatíva e, aj OECD, je tam príspevok Eurostatu, Medzinárodnej obchodnej komisie USA, e, japonského JETRA a to poskytne nám ľuďom, ktorí e, pripravujú politiku, aj e, hospodárským subjektom presnejšie obraz o tom, ako obchodná policia ovplyvňuje hospodársky rast a rozvoj. Títo globálne reťazce hodnoty nás nutia, aby sme inak sa divali na protekcionizmus, pretože i keď niektorí chcú, aby protekcionizmus vyzeral inteligentne, vzhľadom na e, podstatu globálnych e, e, reťazcov hodnoty, ďalšie zdanenie dovozu bude znamenať zdanenie vstupov. A to bude kontraproduktívne Protekcionizmus v skutku nefunguje a to sme už nejaký čas vedeli. Taktiež sme vedkami veľkého počtu bilaterálnych e, obchodných dohôd, e, viac laterálne otvorenie obchodu vždy išlo ruka v ruke s bilaterálnymi e, iniciatívami. Tradičný dôraz týchto iniciatív bol na colné sadzobníky. To nie je až taký veľký problém. A čím viac bude takýchto dohôd, tým viac môžeme očakávať e, zníženia e, e, colných sadzieb, čo je dobré. Čo nás viac znepokojuje, je to, že bilaterálne dohody zasahujú do regulácie bilaterálne eh, dohody eh, ratajú s vlastnými regulačnými prístupmi a je tu eh, závažné riziko divergencie, čo sa týka regulácie svetového obchodu. Toto sa spomína v správe o svetovom obchode, ktoré už sme zverejnili minulý rok. A takýto trend podľa nás znamená zlú správu pre hospodárske subjekty v globálnych reťazoch hodnoty a to zvyšuje náklady na podnikanie, vôbec ich neznižuje. A stále viac e, e, e, to zistíme, že regulačný ramec sa ponechová na bilaterálne alebo regulárne dohody a namiesto toho, aby sa to riešilo multilaterálne a je to riziko fragmentácie a oslabenia globálneho systému, ktorý budujeme od roku 1947. A podľa e, mňa to nie je dobrá správa pre členské štáty, či už ide o veľké alebo malé krajiny. I keď pre malé krajiny to je menej priaznivé ako pre veľké. E, za tieto situácie členovia VTO, vrátane vás všetkých, podľa mňa by mali e, sa venovať skutočným prekážkam obchodu. Potrebujeme si viac e, všímať netarifné prekážky, musíme venovať viac pozornosti službám, pretože do značnej miery e, sú integrované do výroby, prepačte, do, výro- do obchodu s priemyselnými alebo polnohospodárskými výrobkami. Naozaj je rozumné to všetko regulovať zvlášť Musíme sa venovať normám, e, medzinárodným normám alebo aj súkromným normám. A preto som sa rozhodol, že zvolám skupinu e, e, zainteresovaných vo viacerých oblastiach s tým, aby sme zistili, čo predstavujú skutočné prekážky obchodu a čo skoro oznámim obsah tejto skupiny odborníkov. A teraz e, k vašej otázke, pán predseda. Nakoniec sme sa k nej dostali. Napriek tomu, e, e, že posledná ministerská konferencia v decembri, ako ste povedali, nenaznačila pravdepodobnosť väčšieho pokroku v globálnej agendie rozvojového kola z Dohy Napriek tomu ministri povedali, že rok 2012 by nemal byť strateným rokom. Máme tu viaceré oblasti z dohy, kde by sme mohli e, e, tohto roku dosiahnuť určité výsledky s tým, aby sme mali veľmi e, dôležité, užitočný výsledky. Mám na mysli dohodu o zjednodušení obchodu. Je to súčasť ro- e, e, e, rokovania z Dohy a členovia VTO súhlasili s tým, že sa budú snažiť to nejakým spôsobom riešiť na, úrovni, na základe autobilančného mechanizmu. Tým sa najmä zapodevajú naši zastupcovia v Ženeve a mimo rámec rokovania e, z Dohy e, sú tu viaceré krajiny, ktoré by chceli vstúpiť do VTO. Srbsko, Kazachstán, Laos. E, rokovania už značne pokročili a čoskoro by sa mohli uzavrieť. Máme je tu aj agendu monitoringu, ktorá bola úspešná počas krízy a pomohla členským štátom udržať e, e, tlaky pod kontrolou, ale e, vieme, že napriek tomu, že systém monitoringu a dohľadu je účinný, stále potrebuje určité zlepšenie a musíme sledovať aj možný pokrok v nadväznosti na novej dohode o štátnej obstarávaní, verejnom obstarávaní a budú pokračovať rokovania o podmienkach, za ktorých e, Čína ako prvá e, krajina e, spomedzi rozvojových vstupí do tejto dohody o verejnom obstarávaní. Takže toto nie je jednoduchý čas z hľadiska multilateralizmu. Počas krízy naši členovia nemajú veľkú chuť sa pušťať do multilaterálnych rámcov, aby riešili prekážky obchodu. Takisto nemajú veľkú chuť ani v OSN e, e, e, k dohode o znižení emisí skleníkových plynov. Má v tomto smere táto paralela je naozaj veľmi pôsobivá. Toľko niekoľko slov úvodom k našej diskusii, pán predseda. Naozaj mali by sme byť veľmi opatrní, e, než e, oslabíme systém, ktorý sme e, tak ťažko, ale účinne budovali počas viacerých rokov. Ak teda chceme, aby globálny obchodný systém fungoval pre všetkých členov, všetci musia byť pripravení k tomu prispieť. A ja si myslím, že nech to bude akokoľvek, multilaterálny prístup e, stále zostáva najefektívnejším a spravodlivejším e, z hľadiska otvorenia obchodu. Ďakujem veľmi pekne. Neprekvapuje vás, že mám tu viac starých kolegov, e, ktorí sa prihlásili do diskusie. Máme jednu hodinu na diskusiu. Poprosím vás, aby ste vystupovali zdržanlivo z hľadiska času. V prípade potreby budem vás krušiť Daniel Kaspari, EPP. Ja, sehr geehrter Áno. Ehm, vážený pán Amen, je to veľmi dobré mať vás tu, ale samozrejme vidím, že momentálne máte veľa času ehm, niekedy máte menej času, niekedy máte viac času, ale vidím, že pri všetkých tých témach, o ktorých sme hovorili, ehm, Um, samozrejme, čo sa týka zahraničnej a obchodnej politike, tak to sa právom očakáva, že budeme podporovať cieľe a zohľadňovať naše hodnoty, ako e, sú ľudské práva, sociálne štandardy a obdobné veci. Samozrejme, niektoré krajiny by sme tým preťažili. Isté, ale um, mňa by zaujímala, aká je vaša spolupráca s inými organizáciami, e, s organizáciami pre životné prostredie, pre Eh, ochranu ľudských práv. A aj mm, keď sa teraz, eh, keď je teraz v bode, keď sme teraz v nulom, takom nulom bode, vidíte tu nejakú šancu pre rok 2012 práve pre tieto eh, iné týmy, témy, pardon, ktorým by sa mohol viesť intenzívny dialog práve s tými štátmi, s ktorými obchodujeme Ehm, my máme určite mechanizmy, ktoré poznáme eh, a ktoré dobre fungujú, napríklad zmierovacie mechanizmy a tak ďalej. Mali by sme to možno, že preniesť aj na túto pôdu a eh, s tým, a tým znižiť tlak na VTO. A potom, čo sa týka otázok protekcionalizmu, vy ste sa tomu venovali, mňa to náplňa veľkými obavami, keď eh, idú členské štáty niekam a potom robia robia opatrenia, ktoré z VTO nemajú vôbec nič dočinenia. Samozrejme, keď si zoberieme, čo robila Argentína a Brazília, chápem to, ale um, a takisto, čo sa, čo napríklad uh, e, teraz uh, oznámili, že uh, Jeden, jeden z ďalších štátov takisto oznámil, že chce vybaviť svoje, e, št, svoju štátnu správu len autami z Číny napríklad a tak ďalej. Takže neviem, či je toto udržateľné. Ale dve, rok 2012 by mohol byť rokom, kedy by sme mohli naštartovať iniciatívy mm, a aby sme aj možno snáde monitoring, ktoré krajiny patriace do VTO sa nevydržajú svojich, uh, svojich predsavzatí. Napríklad ja mám veľkú obavu. Ja som VTO zažil vždy ako organizáciu, ktorá žije z toho, že sa vyvíja ďalej, že e, tvorivo prístupuje k určitým záležitostiam a my musíme zabezpečiť, aby sa VTO neoslavilo. My tu potrebujeme silnú organizáciu, a musia sa združiť, združiť jednoducho krajiny, ktoré majú povinné pravidlá. A to vakuum, ktoré momentálne máme, môže pôsobiť tak, že VTO oslabí. Takže snáď e, by ste nám mohli načetnúť, aké iniciatívy v roku 2012 chcete aj v týchto iných oblastiach na, urobiť. Mám ďalších desiatich rečníkov na zozname, preto vás žiadam, aby ste boli čo najstručnejší. Ďalej Bert Langer v mene skupiny SAD. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, ja mám takisto dve oblasti, ktorým sa chcem venovať. Tá prvá oblasť, vy ste um, ospevovali globálnu regula, regula, reguláciu a globálne pravidlá, ale keď si teraz zoberiem textilného pracovníka v Tahliansku alebo nejakého globálneho pracovníka v eh, Nemecku a keď mu poviem, že uh, Áno, problém, ktorý vznikol zmenou vytvárania a toto všetko sa globálne zreguluje a potom e, bude tvoj job istejší, tak si nemyslím, že ho presvedčím. Pretože pokiaľ tu je nejaká iniciatíva aj v rámci bilaterálnych dohôd, my si myslíme, že tá, tento priemysel sa mimoriadne akcentuje. Ako chcete vniesť do globálnej regularizácie novú dynamiku. Takže to je otázka samozrejme, čo môžeme urobiť my, ale čo môžete urobiť vy? To je takisto veľká otázka. Môžete, ste zriadili nejakú skupinu na reflexiu, môžete nám možno povedať, čo sa za tie prvé tri mesiace tam udialo. A potom sa chcem pripojiť k tomu, čo podal pán Kaspari. Protekcionalizmus, áno, to je centrálnou otázkou. Toto je centrálna otázka v rôznych oblastiach a ja si kladiem otázku, ako možno skontrolovať, preveriť tento postup. Je to veľmi komplexné. Mohlo by sa stať, že by sa VTO tu ešte silnejšie vniesla do uh, optimalizácie týchto postup, postupov, tak aby bolo jasné, že že protekcionalizmus nemá čo hľadať v postupoch, ktoré VTO preferuje. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej Katrin Birders z mene skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán Lamy, že ste prišli na našu schôdzu. Budem sa snažiť byť stručná. Veľmi ma zaujalo, že ste spomenuli, že sa chcete posunúť od nástrojov z 19. storočia, e, 20. storočia, teraz do 21. storočia a zosúľadiť to s tým, čo sa aktuálne deje. Na našom výbore sa venujeme práve správe o všeobecne chodných preferenciách a, a zmenách tým súvisiacich. Ja som predložila pozmeňovací návrh, že by sme možno mohli začať aplikovať aj index Human Development, ktorý využíva OSN v meraní pokroku krajiny a táto správa sa vrádila z komisie a to prečítam, zatiaľ čo HDI je medzinárodným indikátorom na medzinárodnej úrovni, zdá sa, že nie je vhodný na pokrytie jednotlivých krajín, čo sa týka unilaterálnych týchto preferenčných schém v súvislosti s VTO. Takže keďže nemôžeme využiť tento nástroj, súvisí to údajne s VTO. Pretože využívanie iba ekonomických kritérií v celých preferenciách nie je dostatočné. Veľmi by ma zaujalo, ako to vnímate vy. Či sa snažíte zohľadniť aj iné aspekty na to hodnotenie, pretože my v našom výbore sa snažíme, aby bol obchod čo najspravodlivejší a najudržateľnejší. Avšak tým, že budeme ignorovať eh, kritéria, ktoré sú v HDI, myslím, že si nejako nepomôžeme. Ďakujeme. Teraz eh, ďalej v mene reční, v mene zelených. Bonjour, monsieur Lamy. Pán Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán Lamy, že ste medzi nás prišli. Ja si myslím, že v rámci prezidentskej kampane vo Francúzsku toto bude mať istý úspech. Hm, vy hovoríte o kríze multilateralizmu a o tom, že dnes je prakticky nemožné, aby svet alebo aspoň regionálne skupiny videli ten obchod taký, aký je. Dovolte mi, aby sme sa spolu zamysleli nad tým, aký by mohol byť európsky postup. Už bolo povedané, že áno, multilaterálny rámec by bol najúčinnejší, ale žiaľ Bohu, nefunguje to celkom tak. Takže aký by mohol byť ten európsky prístup? Ja som si vypočul rôzne kritiky, ale môžeme skonštatovať, že dnes nie sme schopní nadefinovať si postavenie Európy v rámci e, svetového obchodu. Vy sám ste bol komisár, mal ste na starosti liberalizáciu obchodných vzťahov, no a v európskych inštitúciách sa takisto uvažuje o kolektívnych preferenciách a o tom, ako by mala vyzerať obchodná realita, aké nové dimenzie obchodná dobúda. A dnes máme európsku agendu, ktorá je predovšetkým bilaterálna a je to bilaterálna agenda voľného obchodu. Do týchto úvah a do týchto rokovaní sa premieta samozrejme aj diskusia, ktorá momentálne prebieha v mnohých členských štátoch. Napríklad aj to, čo hovoril Bert Langer, ale v každom prípade majú mnohé štáty momentálne výnimky na štátne zákazky. A to preto, lebo tarifné bariéry nepredstavujú možnosť ako takúto výmenu zvládnuť a e, štátne zákazky nie sú e, dôležitým nástrojom na mm, podporu určitých sektorov, ktorý by mohol byť zaujímavý napríklad medzi Kanadou a Japonskom na túto oblasť vládne odlišný názor. A teraz, keď sa zamýšľame nad týmito témami, toto všetko by mohli byť zaujímavé lokálne nástroje pre správu území, ktoré by nemuseli byť namierené proti iným, ale boli by dôležité pre lokálnu miestnu zamestnanosť. A ešte mi dovolíte posledný bod. Vy ste povedal, že je multilateralizmus veľmi dôležitý a až tam sa Európa nikdy e, nedostala v tom o medzinárodné dohody, e, a ktorých by sa zapracovali, e, zapracovali do tie aspekty pre ochranu životného prostredia a ďalšie. Aké sú tie aspekty, ktoré by nám v Európe umožnili integrovať takéto obchodné normy? Uh, namiesto toho máme multilateralizmus, ktorý zlyhal napríklad branžová mm, sloboda a podobne. Takže aké možnosti má Európska únia, keď ostatní v tomto smere pokračovať nechcú? Robert Sturdy. Ďakujeme. Teraz pán Sturdy v mene skupiny ECR. Ďakujem, pán predseda. E, vítame vás, Pascal. Veľmi radi vás to uvidíme. Pred niekoľkými mesiacmi sme zvolili veľvyslanca Spojených štátov amerických, ktorý navrhol, že je e, vhodné aplikovať prístup dole nahor. A taktiež povedal, že sa domnieva, že viacstranná dohoda je vhodnou alternatívou e, zaseknutých e, multilaterálnych dohôd. Isté, že či uprednostňujeme multilaterálne dohody, ale ako to vnímate vy? ako chcete oživiť e, obchodný, e, svetový obchod. Hovorím to preto, že si uvedomujem, aká je situácia s aspektmi Tichomoria, o ktorých sa práve hovorí ďalej, čo sa týka vstupu Ruska do VTO. To je veľmi e, zaujímavý vývoj, ale mnohí ešte stále majú isté výhrady. Hovorili ste o tom, že prichádzate na náš výbor často, ste v kontakte. E, chcem sa opýtať, či BTO by možno nemalo vypracovať e, výročnú správu nielen k Rusku, ale k novým prvkom, k novým žiadostiam o členstvo, tak aby sme mali prehľad o aktuálnom dianí, či sa dodržiavajú pravidla VTO, tak ako ich e, stanovila aj EÚ. Ak sa nemýlim, Rusko práve zakázalo vývozy z EÚ kvôli istým chorobám. Ak sa nemýlim, táto konkrétna choroba sa prenáša v šami, nie v mese. Teda podľa mňa nie je opodstatnený tento zákaz. Ale majú jednoducho takéto pravidlo a majú právo zaviesť takýto zákaz, ale ide o taktiež e, toho ducha, ako si budeme vykladať pravidlá. Teda boli by sme radi, keby v tomto bolo trošku jasnejšie. Ešte raz ďakujeme, že ste medzi nás prišli, veľmi to ceníme. Ďakujem, Roberts. Teraz Helmut Scholz v mene skupiny GUE. Auch ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie... A ja sa chcem poďakovať eh, za to, že ste prišli na náš výbor. Myslím, že to, čo sa tu spomenulo, že väčšina sa orientuje na otázku multilateralizmu v dohode. Ale skúsenosti nám ukázali, že v podstate v rámci všetkých statementov a predovšetkým, čo sa týka práhových krajín, že tu je istá e, nádej, že VTO bude a zostane novým uh, uh, aspektom, ktorý je presedzovať multilateralizmus v 21. storočí. Samozrejme, my sme chceli v rámci VTO uzatvárať plurilaterálne dohody, ale ktoré by, vlastne, e, ktoré by mohli vlastne spôsobiť, že by fungovanie VTO z dlhodobého hľadiska spochybnili. Čína, India, um, to je e, to sú 4 sedminy ľudstva. Takže tu vidíme, čo globalizácia ako taká vize e, znamená, keď e, tieto 4 sedminy ľudstva nechcú mať to, čo my poznáme v Európe alebo v Amerike, tak si musíme klásť otázku, ako má, sa máme dostať k zdrojom, ako môže obchod prispieť k tomu, aby aj týchto, tieto, týchto 4, 4 sedmin, aby aj tieto 4 sedminy, aj, hovoríme teraz samozrejme aj o Afrike, o Latinskej Amerike, uh, ktorí majú rovnaké právo mať ten istý e, životný štandard, ako máme my. Teda ako sa títo dostanú k tým zdrojom? Takže e, toto musíme, prvom musíme z VTO urobiť e, medzinárodnú obchodnú organizáciu, ktorá sa bude nanovo profilovať, ktorá bude dbať o dodržovanie ľudských práv, ochrany životného prostredia a tých pravidel, o ktoré nám všetkým ide. Takže moja otázka, môžeme od VTO očakávať niečo nové? Aké sú podnety z Brazílie napríklad? Aj čo sa týka regulačných štruktúr v rámci VTO s ohľadom na finančné služby a servis. E, pokročilo sa tu, ako to vyzerá s poľnohospodárstvom, prečo sa musí poľnohospodárstvo liberalizovať, prečo je to tak, ja tu vidím istý rozpor, rozpor aj e, k vašej činnosti ako komisára, pretože vy ste hovorili, že e, poľnohospodárstvo nie je normálnym produktom ako takým. Vy vidíte, aké špekulácie sa tu robia aj na poľnohospodárske produkty, že ako to vyzerá s týmto formálnym e, úmyslom nadviazať nové e, spolupráce a kooperácie. Takže povedzte nám niečo o budúcnosti celej tej organizácie. Um, thank you. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalším členom nášho výboru. A naďalej platí časové obmedzenie, zapneme stopky, obmedzíme vystúpenia na minútu a pol. Dostáva slovo pani Andrike Novene skupiny EPP. Ďakujem, pán predseda. Pán Lamy, Azerbajdžan a Čína. Azerbajdžan a VTO. Táto krajina sa snaží vstúpiť do VTO už od roku 1997. Pokrok, ktorý zaznamenala, je veľmi minimálny. Situácia je zaseknutá. Prečo tomu tak je z vášho pohľadu a aký vývoj by sme mohli očakávať v najbližšej budúcnosti ďalej Čína a VTO? Aj tu opäť ide o veľmi komplexný problém a, a osobitosti vstupu Číny do VTO si vyžadujú mimoriadnu pozornosť. Uvedomujeme si, že budú potrebné ďalšie reformy. Prosíme, ako vnímate situáciu e, z, v súvislosti s členstvom Číny vo VTO. Ďakujeme. Teraz e, pán Gašfirte v mene skupiny SAD. Vielen Dank, Herr Präsident. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán generálny tajomník. by som mal dve otázky. To jedno, čo sa vás chcem opýtať, je, že mám dojem, že samozrejme VTO teraz vo svetle rokovaní uh, Doha nebola veľmi úspešná. Myslím si, že tento dojem môžeme mať všetci v, v, vo všeobecnosti a že možno, že by bolo treba tým pádom aj trochu zmeniť štruktúru VTO, pretože mohla k tomu prispieť a možno k tomu prispeli aj spôsoby rokovania, vyjednávania e, VTO, ktorej úspech neboli v poslednom čase príliš veľké. Ale chcem sa vás opýtať, že či ten systém VTO mm, je členských štátov že nemá vlastne žiadnu účasť parlamentu, žiadnu účasť NGO-viek, na mimovládnych organizácií. Uh, Takže um, mali by sa, malo by sa v tomto aspekte niečo zmeniť, myslíme si. Pán kolega Šolc, a to je moja druhá otázka, hovoril o týchto plurilaterálnych uh, dohodách. Momentálne sa vôbec diskutuje o tom, čo je také plurilaterálne uh, dojednanie napríklad akta, ktorá síce, to je veľmi dobrá vec, ale obsahovo je sporná. Ale ako vy hodnotíte uh, takéto dohody, ktoré sa uzatvárajú mimo VTO a v podstate ten princíp toho multilateralizmu, ktorý by sme radi zachovali, e, ktorému teda tieto dohody vôbec neodpovedajú. Thank you. Ďakujeme pekne, pani Maria Badia v mene socialistov taktiež. Presidente, muchas gracias. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Lamy, že ste k nám prišli. Váš eh, príspevky a poznámky sú vždy veľmi zaujímavé, ale niekedy zbudzujú aj obavy. Vy hovoríte teraz o nových eh, zmenách, o novom rozvoji, v zahraničnom obchode, v svetovom obchode a o zmenách, ktoré sa tu udejú. Ale toto musí sa odraziť aj na ostatných eh, organizáciách. Možno, že to nie je presne otázka na vás, ale chcela by som vedieť váš názor. Čo musíme my eh, podnikateľom v Európe povedať? My predsa nemôžeme pokračovať tak, ako tomu bolo doteraz, pretože máme tu podstatné zmeny. Takže čo im musíme povedať? Máme im povedať, že z dlhodobého hľadiska potrebujeme viac inovácie, viac vzdelávania a, a ďalšieho vzdelávania ale oni tvrdia, to im stále hovoríme, ale oni tvrdia, samozrejme áno, ale my potrebujeme viac exportu a e, musí sa orientovať na trhy, ktoré e, sú v kríze. Ďalší rečník. Ďalej Jose Andrés, mene socialistov. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Lamy, za e, toto zobrazenie situácie. Uh, ktoré nám jasne ukazuje, že sa musí niečo zmeniť. Ja mám konkrétnu otázku. Ja som bola spravodajkyňou pri e, rybolovnej politike a preto sa vás mám opýtať na subvencie do ryba, rybarsk, rybarstva. Práve s ohľadom na e, rokovanie v rámci dohy Japonsko-USA. E, Čína. Pán kolega Kamal ešte Ďakujeme pekne, ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli a že ste si na to vymedzili takýto veľmi štedrý čas, že sa týka dĺžky našich rokovaní. Rád by som sa opýtal, aká je pravda, to, čo počúvame, že sa nám páči myšlienka multilateralizmu, ale zdá sa, že to nefunguje. Preto sa teraz uberáme zo bilaterálnych dohôd. Zdá sa však, že VTO sa zaseklo. Možno by bolo vhodné prehodnotiť náš prístup a zaviať taký sektorálnejší prístup, pretože často napríklad polospodárstvo zadržiava rokovania v iných oblastiach, čo sa týka napríklad priemyselných výrobkov, a to potom zastavuje rokovania v službách napríklad vzhľadom na to, že HDP mnohých krajín, väčšiny krajín, ako napríklad Ugandy, predstavuje viac ako 50 tam predstavujú služby. Ak sa tieto rokovania napríklad zaseknú, možno by sme mohli e, poňať iba samostatnú dohodu o službách, pretože to sa týka predovšetkým týchto krajín. Predseda, nevšimol som si ešte pána Zalevského, ktorý je úplne posledným rečníkom na tomto zozname. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, mám veľmi krátku otázku týkajúcu sa vytvorenia úcelnej únie medzi Ruskom, Kazachstanom um, a Ukrajinou. Či vidíte nejaké ohrozenie pri uh, využívaní pravidiel keď sa vytvorila tá e, celná únia medzi Bieloruskom, e, Ruskom a Kazachstanom, vy nevidíte tú možnosť obchádzania pravidiel e, Svetovej obchodnej organizácie napríklad, keď sa vytvárajú takéto hospodárske organizácie. A druhá otázka, vidíte nejaké perspektívy na pristúpenie Bieloruska do Svetovej obchodnej organizácie? Nech sa páči, pán Lamy. Zaznilo tu mnoho otázok na vašu adresu. Možno 15 minút by vám eh, mohlo stačiť na to, aby ste zareagovali na všetky. Pôjdem postupne, čo sa týka k otázke pána Kaspariho. Pluridisciplinárny prístup, spolupráca s ďalšími ostrovmi, v tomto sú ostrovy e, Svetovej e, hospodárskej správy. Áno, o to sa snažím, o to sa snažím ja osobne, odkedy som sa ujal svoje funkcie s Medzinárodnou organizáciou práce, s OSN a súvisiacimi programami, ďalej e, s VHO, s, so Svetovou bankou, z MMF, taktiež s Radou pre ľudské práva OSN. Teraz e, sú spustené postupy, dialógy, komunikačné kanály, ktoré sú už osvedčené s týmito organizáciami a niekedy to dokonca, e, poďme aj konkrétnejšie, vypracujeme spoločnú štúdiu, spoločnú správu, napríklad o úlohe životného prostredia, o úlohe potravín. Ja som e, súčasťou výkonnej rady systému OSN, spolupracujeme taktiež na úrovni pracovnej skupiny, ktorá bola zriadená v čase potravinovej krízy. Teda tieto mosty spolupráce existujú, ale naďalej platí, že každá z týchto organizácií má svoj špecifický mandát a je poháňaná svojimi členmi. Predstava, že keďže všetci tieto organizácie majú rovnaké všetkých zhruba členov. Spolupráca medzi týmito organizáciami je automatická, samozrejmá. Je síce logická, ale nie je veľmi praktická táto predstava. Naďalej platí, že členovia týchto organizácií rozhodujú o tom, či bude prebiehať spolupráca alebo nie. Generálny riaditeľ, respektíve generálny tajomník majú isté právomoci v tomto smere, ale ak Napríklad členovia Medzinárodnej organizácie práce sa nedokážu dohodnúť na mandáte, ktorý súvisí s tým, že ILO by mala mať pozorovateľský štatút vo VTO. Ja s tým nemôžem nič urobiť. A to, že členovia ILO a VTO sú v zásade rovnakí, mm, ešte neznamená, že to bude automatické, aj keby sa dalo predpokladať, že by to nemal byť problém. Zdá sa však, že problém to je. Členovia ILO jednoducho neprijali toto rozhodnutie. Teda je tu isté obmedzenie tejto spolupráce a toto obmedzenie spočíva v rukách členov týchto organizácií. Čo sa týka protekcionizmu, to je veľmi rozsiahla téma. A sú tu eh, dva rôzne aspekty ktoré eh, možno by bolo vhodné objasniť. Poprvé, existujú medzinárodné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať na úrovni členských štátov a po druhé, či štáty dodržiavajú tieto pravidlá, ak tieto pravidlá existujú. Nezabúdajme však na tú prvú a zásadnú otázku. Existuje mnoho oblastí v obchode, v biznise, ktoré nepodliehajú regulácii na medzinárodnej úrovni. Neexistuje dohoda VTO napríklad eh, v oblasti korupcie. A preto všetci vieme, že korupcia je závažným problémom obchodu, je prekážkou podnikania v mnohých krajinách eh, na svete. Existujú pravidlá, ktoré sa týkajú napríklad colných tarieb, eh, duševného vlastníctva, a rôznych iných aspektov, aj keď to nesúvisí celkom priamo s pôsobením VTO. Ak teda panuje predstava, že niektoré z týchto postupov eh, by mali podliehať regulácii na medzinárodnej úrovni. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je, aby členovia medzinárodného systému, ktoré sú suverénnymi štátmi, sa dohodli na tom, že poprvé príjmu takýto mandát vyrokovať takéto pravidlá a po druhé, aby tieto rokovania boli úspešné. To je jediný spôsob, ako to vyriešiť. Ďalej je tu ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí a síce, ak sa zavedú pravidlá, čo sa budú dodržiavať a v tomto smere VTO je veľmi mocným systémom. Je to jediné grémium na svete, kde medzinárodné záväzky sa pravidelne revidujú, monitorujú a v prípade potreby e, sa riešia aj právnou a súdnou cestou, ak dôjde k porušeniu rozhodnutí, ktoré boli prijaté. Máme veľmi efektívny systém riešenia sporov. Teda ak otázka je položená tak, či krajina postupuje správne alebo nesprávne v danej situácii, je potrebné predovšetkým zvážiť, či existuje pravidlo na konkrétnu oblasť e, a ak áno, toto pravidlo sa bude rozhodne aplikovať v systéme VTO. Takto napríklad to bolo v prípade Číny. Drží sa Čína svojich záväzkov? Áno. A ak sa ich nedrží, ktorákoľvek členská krajina VTO môže začať súdne konanie proti Číne vo veci riešenia sporov a Čína vyhrala polovicu sporov takéhoto charakteru a polovicu prehrala na pôde VTO. Pán eh, Langer, či sú bilaterálne dohody efektívnejšie ako multilaterálne? Nuž, eh, pozrieme sa na to prakticky. Aký je percentuálny podiel eh, svetového obchodu, ktorý prebieha v súlade s bilaterálnymi dohodami? podľa mojich informácií je to 15%, takže znamená, že 85% obchodu prebieha na základe multilaterálnych pravidiel. Nehovorím, že bilaterálne dohody pokrovujú iba 15% svetového obchodu, ale kvôli komplikovanosti bilaterálnych dohôd e, sú len veľmi zriedkavo využívané v obchode. Spomínam to len na ilustráciu toho, či je to naozaj efektívne, či stojí za to míňať obrovské zdroje ľudské aj finančné, prijať dohodu, ktorá sa dá implementovať iba e, veľmi obmedzene. Moja skupina zúčastnených strán sa e, bude venovať e, odpovede na vašu otázku, pán Langena, síce aké prekážky panujú v oblasti obchodu v súčasnosti a aké budú do budúcna a máme program rokovaní. Misia VTO je otvoriť obchod v prospech rastu, rozvoja, znižovania miery chudoby. To znamená riešiť prekažky obchodu. My sa chceme zamerať na to, čo naozaj bráni otvorenému obchodu v súčasnosti a v budúcnosti. Toto sú úvahy, ktoré chceme podporiť a táto skupina, zloženie ktoré je v blízkej budúcnosti zverejním, sa tomu bude práve venovať. Pani Belder, e, systém všeobecných preferencií, ako viete, existujú tri spôsoby regulovať obchod. Multilaterálne, bilaterálne a unilaterálne. Systém všeobecných preferencií je jednostranným spôsobom, ako regulovať obchod tam Európska únia alebo napríklad eh, Spojené štáty americké poskytujú konkrétne preferencie niektorým krajinám, ktoré dodržiavajú isté konkrétne podmienky, ktoré si stanoví EÚ alebo USA. A to na získanie istých preferencií, čo sa týka vstupu na trhy do EÚ alebo USA. Kritériami v tomto prípade sú pravidlá. Napríklad na pôde BDO máme konkrétne pravidlo, ktoré podlieha kontrole príslušného grémia. Neberte ma v tomto doslovne, pretože nepochybne moji právnici by sa ocitli v dosť veľkých ťažkostiach, keďže to nepochádza z ich zdrojov. Prosím, teda e, berte s rezervou moje vyjadrenie. Dá sa využiť e, ktorékoľvek kritérium, za predpokladu, že je jasné, objektívne, transparentné. A toto stanovisko zaujalo aj príslušné grémium, keď Európska únia svojho času prehrala spor na pôde VTO, keď sa snažila diskriminovať Indiu. Tak keď toto aspoň vnímala India, vnímala toto konanie ako diskriminačné vo vzťahu s Pakistanom. Teda existujú konkrétne kritériá a ak nie je podozrenie, že sú nejak konkrétne zamerané a že sú objektívne, dá sa využiť e, e, celkom slobodne. Pán Žado, idete trošku rýchlo tým, že popisujete tento viacstranný systém, ktorý údajne je zlyhaním. Je to systém, ktorý sme vytvárali mnoho rokov, existuje už e, dlhodobo, osvedčil sa. A teraz e, sme svedkami e, deviatej úpravy týchto rokovaní v Dohe. Tieto rokovania sú však zablokované. Vieme, že sú chvíle, keď rokovania sa dostanú do slepej uličky. E, čo sa týka prínosov alebo nedostatkov multilaterálneho systému, k tomu sa nebudem teraz vyjadrovať, e, ale medzinárodný obchod je založený na multilaterálnom systéme a to, čo sa nám môže podariť dosiahnuť pokrok, e, súvisí s tým, že napriek zaseknutiu medzi USA a Čínou o tom, aká bude presná úroveň, respektíve aká bude presná definícia vzmáhajúce sa ekonomiky v tejto súvislosti. Tu myslím si, že je priestor na dosanete pokroku, ale musíme vnímať témy jednotlivo a onedlho sa k tomu vyjadrím, keď sa budem vyjadrovať k sektorálnemu prístupu. To, či verejné obstarávanie je obchodnou politikou, áno. Máme v tomto smere dohodu. Ide o viacročný program a niektorí na pôde VDO recipročne schválili otvorenie niektorých e, častí svojho trhu verejného obstarávania. Kým sa nepríjme takáto všeobecná disciplína, to, to by však znamenalo, že aj obchodní partnery musia prijať túto disciplínu. Je to relatívne otvorené a každý jeden člen VTO musí zvažiť, či je v ich záujme zapojiť sa do tejto iniciatívy verejného obstarávania otvoreného v niektorých oblastiach pre niektorých členov a pre niektoré subjekty Faktom je, že ďalší termín je koniec rokovaní o daniach v súvislosti s Čínou. Tí otvárajú zhruba 20 30 svojho verejného trhu, aby vytvorili zhruba 100 alebo 200 miliárd v eurách, a to každoročne v týchto zmluvách verejného obstarávania. Sur ce sujet, monsieur Jadot, Euh, regardons tous. Áno. My by sme mali, alebo ako Európania, by sme mali tieto otázky um, považovať za veľmi dôležité. Ja sa pozriem na ten obsah európskej zahraničného obchodu s veľkou pozornosťou. Um, a väčšina tých čísel vychádza z toho, že e, niektoré e, tie čísla pre dovoz, napríklad e, hladina CO2, vývoz je vyšší ako pre dovoz do EU. No a my si musíme skutočne na toto dávať pozor, čo sa potom urobí. Takže keď sú tieto čísla správne, potom by sa musela um, by, muselo byť uh, záverom pre životné prostredie, že uh, by sme mali uh, znížiť exporty a zvýšiť importy. A toto samozrejme by nebolo v súlade s zmyslom nášho merkantilizmu. Pán Stady, k tomu plurilaterálnemu je dôležité, čo hľadáme. E, samozrejme, e, e, či by to prispelo k otvoreniu multilaterálnych dohod, áno, z určitých podmienok, podmienok prepačte, napríklad služby. Dohoda VTO ohľadom otvorenia služeb na účel obchodu bolo vždy dočasné. Bola vždy dočasná, prepačte. Iba 30 až 35 členských štátov E, e, rokuje o otvorení trhu so službami. A keď e, sa to bude týkať 80-85%, to sa otvorí ostatným členom. Samozrejme, to prispieva k viac strannému otvoreniu obchodu. To je niečo ako dohoda v rámci OECD. Otázka znie, či je to prospešné prípadne či to nás bude niečo stať e, v porovnaní s e, úrovňou otvorenia krajín e, OSD navzájom. Ja osobne si myslím, že otvorenie väčšiny služieb bolo by užitočné pre obchodné partnery a pre samotné krajiny. To sa týka väčších rozvojových krajín. A tým sa dostávame e, k otázke, a čo vo vzťahu s nami a Čínou, e, Indiou, USA. A práve kvôli tomu e, sa to všetko zastavilo na teraz. Takže nie je to zázračné riešenie. Rusko. Z hľadiska vstupu Ruska do VTO, to je nič podobné ako v prípade Číny, ide o konkrétne e, e, ročné hodnotenie implementácie. Rusko bude musieť predložiť svoj e, obchodný režim na hodnotenie svojim partnerom raz za 5 rokov. A v tejto súvislosti bude možné klásť otázku hľadom obchodného režimu v Rusku E, e, členovia budú vychádzať zo správy e, sekretariatu a Rusko bude musieť skladať účty. Pán Šulc, myslím si, že ste položili veľmi dôležitú otázku z hľadiska budúcnosti multilateralizmu. Niekedy dostávam dojem, že aj dnes ráno mnohí ľudia hovoria, že multilateralizmus sa neosvedčil, že treba skúsiť niečo iné. Povieme si to úprimne multilateralizmus, ktorý fungoval počas viacerých rokov, nebol až taký multilaterálny. Problém začína vtedy, keď naozaj musíte postupovať multilaterálne. Keď predstava o tom, že Únia a USA um, majú vedúcu úlohu v obchodnom režime, e, sa musí premeniť na iný druh multilateralizmu kde Čína, Indie, Indonézie, Brazíl, Brazílsko tiež eh, majú eh, svoju váhu v tomto systéme a majú legitímne ambície ujať sa eh, vedúceho postavenia. V tom tkvie zásadný problém. A to si vyžaduje aj nové riešenia v oblasti obchodu, klimatických zmien, menových otázkach, právach duševného vlastníctva všade. Pretože ide o hľadanie e, novej rovnovahy. Svet sa mení a treba meniť aj pravidlá. A podľa mňa v tom tkvie e, zásadný problém a bilaterálne alebo viaclaterálne snahy uniknúť e, tomuto problému predstavujú zdanlivo ľahké východisko. Nemyslím si, že tak svet nevyrieši globálne problémy bez toho, aby politická otázka nebola politicky zodpovedaná. Aké, aká je správna rovnováha medzi záväzkami krajín, ktoré nie sú na rovnakej úrovni rozvoja? To, to nie je tak, ako v minulosti, keď bohaté krajiny boli mocné a chudobné opačne. Teraz aj niektoré chudobné krajiny sú mocné, to sa stále mení a treba sa na to adaptovať. Azerbajdžan z hľadiska e, e, prístupových e, rokovaní. To bude trvať dlhšie a tempo pokroku bude závisieť od tej energie, ktorú do toho vložíme. Lebo musí byť určitá energia na strane krajiny, ktorá sa uchádza o prístup. Myslím si, že perspektíva prístupu Azerbajdžanu e, nie krátkodobá. Ako už som povedal, Čína vstúpila pred nejakým časom, ale e, e, z hľadiska rozvoja Ukrajiny to bolo osobitné, pretože krajina ako Čína pokročila podstatne viac ako India, Brazílsko, Južná Afrika, ktoré e, vstúpili do vetov pred Čínou a určité záväzky bolo treba dodržať a bolo jasné, že vetov nebude e, upravovať všetky e, podnikateľské postupy a všade. A ja si nemyslím, že táto slepá ulička má niečo dočinenie s procesmi, inštitúciami alebo hlasovacími právami E, e, táto slepá ulička je výsledkom politického problému a to nevyriešime tým, e, že zmeníme systém väčšinového hlasovania. Mimochodom, to už nie je pravidlo vo veto, tam sa to zakladá na konsenze a vzdanie sa konsenzu tvorí obrovské geopolitické otázky. Mali by ste to sami vedieť, že v Únii nám trvalo 15 rokov, kým sme vytvorili jednoduchý systém e, e, dvojakej väčšiny a napokon to sa neuplatňuje e, pri všetkých aktivitách na úrovni únie. Problém toho, že kolo z dohy sa dostalo do slepej uličky, nie procesnej povahy, je to politická povaha a jednotlivé krajiny musia riešiť veci prostredníctvom parlamentu. A takto aj bude do budúcnosti. E, VTO sa zakladá na medzinárodných zmluvách, ktoré e, musia byť ratifikované na základe náležitého vnútroštátneho postupu. Akta, teda mimo e, VTO, Nemal by som sa k tomu vyjadrovať ako predstaviteľ generálneho rediteľstva pre VTO. I keď vo VTO, čo sa nevylučuje, zatiaľ ešte nebola o tom diskusie, ale niekedy neskôr môže byť e, určitý súrod medzi aktou a dohodou TRIPS. To je veľmi citlivá záležitosť a tu by som mal zachovať neutrálny postoj. Pani Badia, Aký signál posielame európskym podnikateľom? Ak sa pozrieme na zjednodušený postup, potom e, európsky podnikateľe majú e, možnosť e, značného narastu svojich aktivít vo svete a napokon niektorým sa veľmi dobre darí, niektorým o niečo menej. A prečo? Niektorí podniky majú veľký prospech z tejto možnosti, najmä z rastu v rozvojových krajinách. Nož je to tým, pretože ponúkajú potrebné výrobky, služby, majú know-how a významne prispievajú k e, rozšíreniu podielu na trhu a využívajú konjunktúru, konkurenčné výhody ale e, nie je vopred e, dané, že Európa si bude úspešne počínať. Máme priemyselnú obchodnú politiku, ktorá zdôrazne komparatívne výhody. A zrejme e, v cene ostatných neporazíme. A samozrejme, verejná politika môže prispievať ku zvýšeniu konkurencieschopnosti schopnosti podnikov. V otázke rybolovu situácia vo VTO, VTO je zablokovaná. Rokujeme naďalej o dotáciách pre rybolov. E, sú tu e, dve strany v tomto boji. E, niektorí bráňa rybu, niektorí rybárov, to je Japonsko, Čína, Korea, ktorí chránia e, rybolov a USA, Austrália, Nový Zeland, Peru e, e, sú priateľmi rýb. Európska únia doteraz sa starostlivo snažila zostať neutrálna Samozrejme, e, cirkulačný e, prístup je možnosť, pokiaľ rokovania e, zabezpečia politickú rovnováhu. A o to sa snažíme v prípade zjednodušenia obchodu. Ale rokovania zlyhali, pokiaľ ide o sektorový prístup. Takže niekedy to funguje, niekedy nie. Nie je to zázračné riešenie, alebo, ale možnosť, ktorú treba skúmať a niektorí členovia sa o to snažia v oblasti služieb. E, idú zjavne týmto smerom. Čiže je to potenciálna možnosť, ktorá sa analyzovala v minulosti. E, dohoda v oblasti e, telekomunikačných služieb predstavovala taká, takúto sektorovú dohodu, ale nie je to všeliek. A napokon Rusko, Bielorusko, Kazachstan, celná únia medzi týmito štátmi Rusko, Kazachstan, možno aj Kyrgyzsko, či už vstúpia alebo vstúpili do VTO jednotlivo. Nejde o celnú úniu, nejde, prepačte, o to, že pred VTO e, preberá e, záväzné poväzky e, celná únia, ale jej členovia. A celná únia upravuje časť obchodnej politiky týchto štátov. Zatiaľ, čo zvyšná e, časť spadá pod národnú pravomoc. To znamená, že z rámci VTO je záväzný celkový obchodný režim. Čiže je to otázka na príslušné štáty, na členov colnej únie, aby e, upravili svoje záväzky z hľadiska VTO e, s prihľadnutím na ambície v celnej únii. To znamená, že toto e, musia e, zasúľadiť z hľadiska otvorenia obchodu obvykle. E, Celná únia predstavuje riešenie VTO+, a to by nemalo byť problémom. Čo sa týka pristúpenia Bieloruska, Bieloruska prechádza týmto procesom a tu odpoviem obdobne ako aj v prípade Azerbajdžanu Ide o určitý cieľ, e, je to niečo ako obzor e, a bude nám trvať, kým e, sa tam dostaneme. Ďakujem veľmi pekne, Pascal, a my je ľahko pochopiť, prečo jeho prítomnosť nás nikdy neschváli. Ďakujem za otvorený, odvážny pohľad Poukázali ste na problémy. E, mm, e, prajem e, vám veľa zdaru. Yeah. Eh, Zostalo nám ešte niekoľko minút, kým eh, sa začne stretnutie koordinátorov. A teraz musíme spoločne prebrať eh, dva obdobné body, body kde máme rovnakú spravodajkyniu. Ide o medzinárodné dohody o partnerstve pokiaľ ide o vynutiteľnosť e, e, práva a e, správy v lesnom hospodárstve v obchode s drevom a výrokami z dreva, ktoré sa dohodia na jednej strane medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou v jednom z prípadov a Európskou úniou a Liberiou v druhom prípade. Ide o posúdenie návrhu odporúčaní vo stavu ku každej z týchto medzinárodných dohôd Máte návrh týchto odporúčaní pred sebou. Pani spravodajkyňou je pani Elizabeth Köstinger z EPP. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som navrhovala, aby sme spojili tú rozprávu o obidvoch um, týchto návrhoch, pretože majú rovnakú e, substanciu, týkajú sa rovnaké veci, takže bolo by logické, keby sme to urobili spolu a dúfam, že to bude OK pre kolegov. Možno, že e, veľmi vo všeobecnosti k tomu flat plánu Európskej únie mm, s týmto um, je, to, je to ilegálne odlesňovanie v tretich krajinách, a ktoré by sme mali zamedziť. Samozrejme je to prirodzene veľmi ťažké získať spolahlivé údaje o tom skutočnom probléme tej ilegality. E, OECD ide o, vychádza z toho, že obchod, ilegálny obchod s drevom e, sa týka okolo 40 miliard eur za rok medzi, e, nevládne e, organizácie hovoria o 1,2 miliarde eur. Takže e, toto drevo by sa malo odhadom um, s, toto drevo prináša príjmy okolo 10 až 12 miliard eur odhadom. Uh, takže mali by sa tu robiť opatrenia na uh, trvalodržateľný rozvoj. Uh, E, Európska komisia v roku 2003 predložila e, e, akčný plán EÚ, kto by mal vlastne, tento plán by sa mal použiť tak pre dopyt, ako aj pre ponuku. Tieto krajiny by mali posilniť svoju lesnickú politiku predovšetkým pri rozvoji a druhá, druhá koľa je to je licenčný systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do európskeho priestoru importovala len, leka, importovala len legálne e, rúbané drevo. Takže čo sa týka obchodu s drevom, e, verejné obstarávanie, súkromné iniciatívy, ako aj finančný sektor, všetci by mali spolupracovať. Prvá konkrétna e, prvé konkrétne opatrenie je uzatváranie partnerských zmluv s Eh, dodávateľskými krajinami, eh, vlastne garantujú eh, obchod s legálne vyrúbaným drevom v rámci certifikačných procesov, napríklad Spoková republika, Ľudová republika Kongo, Kamerún a tak ďalej prístupili Malézia, Gabun a Demokratickou republikou Kongo a Vietnamom sa momentálne aktuálne rokuje. Okrem toho Máme tu ešte záujem z Latinskej Ameriky. Boli už misie do Južnej Ameriky, ale formálne rokovania sa ešte nezačali. Výbor pre zahraničný obchod sa už v roku dve, koncom roku 2010 zaoberal partnerskými dohodami a práve tými z Konga a Kamerunu. A Ehm, pre obe dohody. Možno povedať, že ten rokovací proces smeroval k dobrovoľnému partnerstvu a poprvýkrát mohol dostať všetkých zúčastnených jednému stolu. Poprvýkrát sa tam zúčastnili súkromná občianská spoločnosť a e, štátna správa, ako aj veľmi široké názorové spektrum, e, ktoré bolo pokryté v rámci tých rokovaní. Uh, aj v rámci procesu implementácie a kontroly e, sa zúčastňujú e, všetci, e, všetky zúčastnené strany. Mm, na príklade Centrálnej Afriky vidíme však aj isté slabiny práve v oblasti ľudských zdrojov, pretože ten implementačný proces si vyžaduje určitý čas a to predovšetkým vtedy, keď nemáme štruktúry, ktoré môžeme využívať. Čo znamená, že túto oblasť mm, by sa mala, táto oblasť by sa mala posilniť uzatváraním ďalších zmluv. Takže čo sa týka partnerských zmluv EU Centrálna Afrika, toto by mohlo viesť k efektívnejšej drevarskej politike, ako aj k efektívnej, pod, k efektívnej podpore uh, hospodárskeho rozvoja v Centrálnej Afrike. Ale dôležité je, aby sa uh, medzi e, tými programami FLEKA, ERDD podporili ďalšie programy pre lesnícke a drevárske hospodárstvo v Afrike. Samozrejme, celý ten proces dobrovoľných partnerských e, zmluv musí e, predpokladať konformitu a okrem toho by bolo dobre, keby sa aj naďalej uh, rešpektovali um, potreby uh, pôvodných obyvateľov a zohľadnili sa takisto nové uh, vývoja, nové technológie v rámci drevárskej a lesníckej politiky. A čo sa týka rozvoj, uh, procesu rozvoja a toto musíme podporiť. Tieto ďalšie podpory, tu by, toto by som uh, chcela. Tu ďalšiu podporu by som si želala aj zo strany vlád centrálnej Afriky. Čo sa týka Nigerii, napríklad tá už má existujúci právny rámec pre vývoz dreva. Toto môže, zobraziť, e, toto môže predstavovať isté uľahčenie. Napriek tomu musíme aj tu pozrieť na určité body. A, a ktoré, eh, eh, na niektoré, chceli by sme upozorniť na niektoré body, aby, sme, aby sa niektoré dôležité aspekty eh, príslušných partnerských dohod nedostali do úzadia. Napríklad v Centrálnej Afrike sú tu výzvy k efektívnej implementácii ako aj konkrétnemu proces, kontrolnému procesu. Za involovanie všetkých stakeholderov musíme privítať, avšak musíme trvať na implementácie e, certifikačného systému a tak, aby sme mohli záverom e, poskytovať licencie v rámci fleku. Ehm, tieto licencie zatiaľ, e, čo vidíme tak to sú užívateľské licencie pre výrub dreva. E, tieto zdá sa idú proti tomu duchu partnerskej dohody. Možno, že by mohla komisia napomôcť a priniesť, vniesť viac svetla do tejto záležitosti. Srdečná ďaká. Ďakujem veľmi pekne, otvárame diskusiu a David Martin za socialistov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tie nevyspravodajca zo strany socialistov e, vítam túto správu a v zásade súhlasím s závermi pani spravodajkyne. Otázky zostávajú stále rovnaké, či už hovoríme o, kon, o správe o Kongu alebo Kamerúne, kde bol spravodajcom náš kolega. Keďže v zásade súhlasím a keďže máme málo času, iba len stručne ku každej z týchto dohôd. Poprvé, E, e, Stredoafrická republika. Som rád, že máme dohodu, ale stále ma znepokojuje e, otázka pôvodných obyvateľov Strednej Afriky. Bol by som nerad, keby táto správa nejakým spôsobom podporila súkromné vykoristovanie, využívania týchto lesov na úkor pôvodných obyvateľov. A dúfam, že komisia v zmysle tejto zmluvy kontaktov zo Stredoafrickej republiky bude trvať e, na riešení otázok vlastníctva e, pôdy a takisto vo vzťahu k Stredoafrickej republike. Nie som presvedčený, že táto dohoda počíta e, s dostatkom zdrojov s tým, aby to náležitým spôsobom a účinne uplatňovala. Liberie, tam je situácia trocha odlišná musíme vzdať hold e, e, liberickej vláde. Kolegovia si pamätajú, že počas e, brutálnej občianskej vojny v 90. rokoch využívanie lesov v Liberii bolo súčasťou sporov. A vtedy Liberia urobila veľký pokrok a som rád, že dohoda s Liberiou ide nad rámec minimálnych štandardov, spomína aj do väčšej miery aj environmentálne vodné e, e, štandardy. Som rád, že e, Liberia na to pristúpila a dúfam, že budeme naďalej monitorovať túto dohodu, dohodu so Stredoafrickou republikou, aby to bolo na prospech ochrany životného prostredia a budeme veľmi pozorne sledovať aj uplanenie nariadenie o dreve, ktoré nadobudne činnosť v roku 2013 s tým, aby dobrovoľné dohody boli v súlade s povinnými dohodami, povinnými z hľadiska plnenia. Ďakujem. A máme obdobné e, dohody e, s Ganou, Kongom e, a Kamerunom. Ďalší rečník, tiež tenivý spravodajkynia zo strany liberálov. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela e, vyzvihnúť túto správu o úpravu a ochranu e, prírodných e, zdrojov sveta, ktoré naše spotrebiteľe spotrebovali mimoriadne rýchlo. Minulý rok som navštívila Kamerún a ukázali mi jedno pracovisko s drevom v, hlav, v hlavnom meste i keď to bolo e, nelegálne e, pracovisko, tam e, veľký vojenský nákladné auto stalo a nakladalo alebo vykladalo niečo. Myslím si, že v tejto súvislosti mm, musíme zabezpečiť dostatok zdrojov pre tieto štáty, aby sme im pomohli. Pretože môžeme mať neviem koľko rôznych dohôd, ale pokiaľ sa nebudú uplatňovať, nebudú stratení ten papier, na ktorom sú napísané pokiaľ ide o dohodu s Indonéziou, e, možno, že e, nám vyhovujú, ale obrovské množstvo tropického dreva e, dodávajú Japonsku, krajine, s ktorými rokujú, me, rokujeme. A mali by sme to spomenúť aj vo vzťahu e, s Japonskom. Mali by sme poukázať na takéto správanie sa Japonska pretože je to v rozpore s našimi dohodami s tretimi štátmi. Ale čo ma asi najviac e, znepokojuje, e, teraz dostávame správo, správy o vedľajších produktoch e, obchodu s drevom, ktoré sa dostávajú do Európy a sa spalujú na E, e, naučili, využívajú sa naučili e, výroby biopaliva. Napríklad v Irsku, tuším, v jednom z prístavov vyrobili takéto zariadenie a veľmi ťažko sa to vystopuje z a častokrát dostávam informáciu o tom, že e, celé stromy e, používajú na e, tento účel, takže stále všetko stojí padá na uplatnenie, Ďakujem pekne. A teraz E, predstaviteľ zelených, tenevý spravodajca. Ďakujem, pán e, predseda, ďakujem e, správanie spravodajkne. Mám no, viaceré body, David to už spomínal, bolo obdobie, kedy Bezpečnostná rada OSN uvolila embargo na liberijské drevo, to bolo tzv. vojnové drevo, pretože sa tým uh, podporovala, teda e, získom z predaja dreva sa podporovala vojna. ja mám takisto otázku na biodiverzitu, ktorá je v hre. Chcem takisto počiarknúť e, to, čo Martin povedal k pôvodnému obyvateľstvu v e, Konžskom údolí. Prvá poznámka smerom k spravodajkne. Naposledy v Kamerune a pri Kongu sa, sa nám podarilo eh, zrealizovať eh, vypočutie v pléne. Toto je myslím si, že veľmi dôležité, aby to bolo aj pred rádová komisiou eh, tento hearing, tak aby sa všetky tieto veci vyjadrovali aj oficiálne, pretože aby sa to, čo uzavrieme, na čom sa dohodneme, bolo legitimné. Potom otázka na komisia po um, schválení zmluv o partnerstve s Kamerom a s Kongom. Komisia hovorila, že bude dbať nad realizáciou tých e, dojednaní dohod FLECT a aj o participácii civilných aktérov. No a e, samozrejme e, mali by sa môcť voľne vyjadrovať vy ste nám slúbili, že nám podáte správu a trošku to zaspalo všetko. E, takže komisia, vy ste naďalej ochotní e, involovať parlament do ďalšieho monitorovania týchto dohôd tak, aby sme mohli e, dostať tým očakávaniam, ktorí s tým idú ruka v ruke. Pán Šolc. Ďakujem pekne. Zastupujem tieňovú tieňového spravodajca od nás e, poprosil ma, aby som tlmočil e, určité poznámky v súvislosti so správou. Takže pol vo všeobecnosti podporuje e, celkový postoj pani spravodajkyne a víta jej celkový prístup. Mali by sme podporiť všetko zamerané na boj proti nelegálnemu výrobu a deforestácie. Paul eh, Murphy zdieľa eh, obave najmä vo vzťahu eh, k Liberii, vypichuje situáciu v tejto krajine a pripomína, že v Liberii do roku 2003 mm, bol regionálny konflikt a z časti to bolo pre snahu o nekontrolované využívanie prírodných zdrojov vrátane dreva. A preto obchodovanie e, e, s drevom si vyžaduje veľmi e, prísnu kontrolu za všetkými zainteresovanými, za miestnymi spoločenstvami. A preto pán spravodajca by chcel požiadať stejne spravodajca, e, e, e, či stačí, aby komisia pravidelne informovala parlament o, o pok- dosahnutom pokroku a či by nemal parlament požiadať, aby sa takéto správy predkladali každý rok vzhľadom na to, čo parlament znepokojuje. A takisto celková skladba Libery. 85% obyvateľov žije pod hranicou chudoby. A preto práve tí najchudobnejší e, niekedy považuje nezákonný výrob e, za jedinú možnosť, ako podporiť e, svoj. Je to hrozba pre ochranu životného prostredia a preto by sme mali realisticky pristupovať k sociálnemu a ekonomickému rozvoju tejto krajiny. A tu by som osobne doplnil, že to sa týka aj situácie pôvodných obyvateľov, o čom e, som už e, hovoril Davidovi Martinovi ako tenevý spravodajca. A teda predložíme aj potrebné pozmenujúce návrhy. Ďakujem. A teraz v mene komisie pani Fokner alebo pán Benever, kto je prítomný? Obidvaja? Veľmi stručne poprosím. Merci. Merci. John Bruneval, Um... Ja som Bruneval z Európskej komisie. My sa chceme výboru poďakovať za prejavený záujem týmto dohodám, vlastne obidvom týmto zmluvám. No a čo sa týka odporúčaní Európskeho parlamentu, to zoberieme na vedomie. A teraz niečo k tej Stredoafrickej republike k otázke pôvodného obyvateľstva. Toto je otázka, ktorá sa um, pretraktovala aj v rámci rokovania. Môžem vám poskytnúť teraz takú pragmatickú informáciu, že vláda Stredoafrickej republiky um, preveruje a teda aj zamýšľa um, odovzdať práva na spoločné lesy. No a my tu máme niekoľko návrhov textov, ktoré sú v súvislosti s tým pôdnym obyvateľstvom a ktoré by sa mali realizovať v budúcnosti. Finančná podpora tu je potreba skutočnej podpory zo strany Európskej únie. Vy viete, že táto dohoda neobsahuje žiadne finančné prísľuby a táto podpora doteraz bola vždy zo strany Európskej komisie. My sme doteraz, my sme sa rozhodli na realizáciu tejto dohody poskytnúť a pripraviť 6,7 miliónov eur tak, aby sme mohli podporiť projekty, ktoré e, realizujú um, jednotlivé e, organizácie, aj nevládne organizácie v Afrike. Mm, chceme to podporiť podporiť tak, aby sa táto dohoda mohla skutočne v plnej šírke presadiť a tá podpora je samozrejme dôležitá takisto aj pre realizáciu akčného plánu FLECT. E, takisto problematika znižovania poškodenia, škodenia lesa, poškodenia lesa, e, zniž, zniženia e, zaťaženia skleníkovými plynmi, v rámci akčného plánu FLECT. E, nuž, tu je tá otázka, do akej miery môžeme bojovať s poškodením lesných e, lesných ploch e, práve v oblastiach, kde nie je žiadne dobré hospodárenie lesa, s lesom, teda žiadne vyvinuté lesné hospodárstvo, pretože tieto lesy prispievajú takisto k tým klimatickým zmenám. Ďakujem a teraz odovzdám slovo mojej kolegyni pani Julienne Falken. Dobrý deň, Julia Faulkner z Európskej komisie. Veľmi stručne som sa zúčastňovala rokovanie s Liberiou počas ostatných niekoľkých rokov. Myslím si, že poznámky, ktoré tu odzneli v súvislosti s dohodou s Liberiou, sú veľmi opodstatnené e, v rámci tohto konkrétneho rokovania sme mali e, podporu e, na najvyšších úrovniach e, liberijskej vlády aj s prihľadnutím na dejiny, aj pretože drevo zahrovala tak zlú úlohu v občianskej vojne. Toto dvetvie je v stredobode pozornosti vlády o obnovu a podpora e, Európskej únie v rámci e, dohody a dobrovoľnom partnerstve sa považuje za dôležitú súčasť snahu, snahy o obnovu. To, ako sa vyvíjali rokovania, to, ako k tomu e, pristupovala vláda za účasti miestnych spoločenstiev a všetkých zainteresovaných, to bolo všetko naozaj príkladom ako sa na to poukazuje v správe, e, skutočná víza pre Liberiu je zabezpečiť e, uplatnenie, e, plnenie dohody. Je tu nedostatok kapacít a teraz pripravujeme našu podporu, aby sme poskytli potrebné zbory, zdroje. Prepačte. Máme pripravené návrhy na 10 miliónov zo strany e, komisie. E, určité prostriedky vyčlení e, Spojené kráľovstvo a niektoré ďalšie členské štáty a dúfam, že sa nám podarí čoskoro prísť do fázy implementácie prvé spoločné stretnutie výboru po implementácii sa koná koncom marca v Liberii. Je dôležité poukázať na to, že napriek tomu, že pomerne dlho trvá e, e, e, prechod od podpisu dohody k inštitucializácii a úplnej ratifikácii. Toto treba mať na zreteli. Otázka ohľadom prekladania správ parlamentu. To sme si poznačili. Každá dohoda rata s potrebou prekladať správy verej, e, výročné správy sa dostávajú e, verejnosti a takisto informujeme verejnosť o všetkých spoločných monitorovacích misiách vo vzťahu medzi Úniou a partnerskými štátmi. A uvítali by sme v prípade, že parlament e, výzve komisiu, aby vás informovala o, o situácii. Radi to urobíme. Či už na zasadnutí pléna aj vo vzťahu k týmto konkrétnym dohodám. Je v každom prípade našim zámerom pravidelne vás informovať o plnení všetkých dohôd. Máme ešte čas na stretnutie koordinátorov, takže poprosím pani spravodajkyňu, aby to stručne zhodnotila. Ďakujem, pán predseda, skutočne veľmi stručne. Srdečná vďaka kolegom za eh, ich eh, podnety a názory, ktoré eh, vyjadrili. Samozrejme som ochotná aj naďalej diskutovať o všetkých tých bodoch, pretože indogené obyvateľstvo, teda pôvodné obyvateľstvo je potrebné chrániť a práve, čo sa týka Liberie, tu sme mali tri také ohniska, vojnové ohniska. A keď si teraz pozrieme, ako pozitívne sa to teraz vyvíja, tak e, keď si niekedy to porovnávame s Európou, ako dlho u nás e, potrebujú systémy, aby sa presedli, tak môžeme povedať, že tu sme na absolútne správnej ceste, ktorú môžeme aj naďalej mm, nasledovať. E, samozrejme, Rada príjmem ponuku tenivých správodajcov týkajúcu sa spoločnej rozpravy v pléne a takisto sa chcem poďakovať zástupcom komisie, ktoré nám veľmi intenzívne stáli po boku radami a ďakujem vám, že ste nám poskytli váš čas. The deadline. Termín prekladania pozmeniacich návrhov 6. E, marca e, do 18. hodiny. Hlasovať sa o tom bude podľa plánu na ďalšom stretnutí koncom marca, pretože tu chyba odkaz chýbal tu odkaz e, Rady v súvislosti s dohodou Stredoazijskou republikou, ale to sme už dostali. Tým sa končí otvorená časť e, e, zasadnutia, dnešného zasadnutia. Takže bez otalenia začíname stretnutie koordinátorov. Nemusím